Varmt välkomna till eftermiddagen. Srdečne vás vítam na zasadaní nášho výboru. Máme pred sebou zaujímavý program dnes po obede a budeme mať príležitosť diskutovať o prioritách polského predsedníctva a potom budeme mať hlasovanie o viacerých dôležitých bodoch. Srdečne vás vítam na zasadaní výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Prvý bod nášho programu je prijatie programu schôdze. Chcela by som vás poprosiť o pozornosť, lebo vykonáme určité úpravy v rámci nášho programu. Prvý návrh na úpravu sa týka toho, že hlasovanie o bode číslo 8, čo je správa pani Škridlevskej bude na program hlasovania ako prvý bod, keď začneme hlasovanie. Takže bod číslo 8 bude nasledovať priamo po, či, po bode číslo 5. No a ďalšia zmena sa týka toho, že pani Záborská má na programe dve správy bod 12 a bod 14 a bolo to vyslovené želanie, aby sme diskutovali o bode číslo 12 po obede, po hlasovaní. Ak budeme mať ešte čas, tak by sme prediskutovali dnes aj bod číslo 14. Všetko záleží na tom, koľko budeme mať času. Chcela by som vás poprosiť o pozornosť tom zmysle, že by sme chceli tieto dva body prerokovať dnes po obede. Čo sa týka bodu 11, to bude prvý bod, ktorým začneme zajtra ráno našu schôdzu. To boli teda návrhy na úpravu programu. Ak už nie sú žiadne pripomienky alebo komentáre, môžeme teda schváliť e, tento program. Bod číslo 2 oznámenia predsedajúcej a chcela by som vám oznámiť ešte dve veci. 31. augusta výbor LIBE plánuje uskutočniť stretnutie s koordinátormi a pôjde tu o boj proti obchodovaniu s ľuďmi a to znamená, že budeme mať spoločné zasadanie s výborom LIBE a budeme diskutovať tam e, s koordinátormi, ktorí sa zaberajú témou obchodovania s ľuďmi. Takže keď budeme v dispozícii program, dostanete ho k dispozícii, ale poznačte si, že bude to 31. augusta. Ďalšie oznámenie. Keď sa opätovne stretneme v septembri v Štrasburgu, tak 15. septembra od 9. do 10.30 budeme mať mimoriadne zasadanie nášho výboru, a to z dôvodu hlasovania, ktoré budeme musieť stihnúť v septembri. Takže poprosím vás, aby ste si poznačili tento dátum 15. septembra, zasadanie výboru od 9. do 10.30. bod číslo 3 nášho programu schválenie zápisnice zo schôdze z 9. mája. Zápisnica je vo vašich materiáloch a ak nie sú žiadne pripomienky do konca našej schôdzi, budeme považovať zápisnice schválené. Dostávame sa teraz bodu číslo 4 nášho programu a som veľmi rada, že na našom výbore dnes po obede budeme mať príležitosť vypočuť si viac o prioritách polského predsedníctva a že máme teda príležitosť položiť otázky a diskutovať s polským predsedníctvom. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať ministerku práce a sociálnej politiky, pani Jolantu Fedák, Fedáková. Som rada, že môžem privítať aj splnomocníkyňu vlády pre rovnaké zaobchádzanie, pani Radiševskú. Srdečne vás vítam na sadaní nášho výboru a už sa tešíme na vaše priority a že, si, že budem mať možnosť s vami diskutovať. Rovno by som vám dala slovo. Nech sa páči, pani ministerka Jolanta Fedáková, máte slovo. Pani przewodnicząca, pani i panowie, niezmiernie miło mi. E, pani predsednička, vážené dámy a páni, som e, veľmi rada, že môžem v tomto výbore predstaviť priority poľského predsedníctva v oblasti rovnosti mužov a žien, v oblasti rovného zaobchádzania, v zamestnaní a v oblasti sociálnej politiky. Našou osobitnou úlohou tomto období je vytvoriť solidárnejšiu Európu. V posledných rokoch Poľsko prijalo rôzne nariadenia a rôzne zákony, ktoré upravujú rovnosť mužov a žien. Napríklad v 2008 boli prijaté tzv. opatrenia pre rodinnú politiku. V roku 2009 bol novelizovaný rodinný zákon, rodinný zákonník a tým e, to išlo aj viac smerom k zrovnoprávneniu. E, potom v roku 2011 sme prijali e, zákonnú úpravu volebných zoznamov a takisto aj zákon o materských škôlkach. V Poľsku ide takisto aj o otázku solidarity generácií, ktoré budú v budúcnosti dôležité kvôli demografickému vývoju. Chceme zdôrazňovať aj aktivizáciu, mobilizáciu na začiatku zamestnaneckého života, tak aby e, ženy, ale aj muži mohli lepšie zladiť rodinný a pracovný e, život. Na Európskej rade chce Poľsko upozorňovať najmä na otázky e, žien na pracovnom trhu, na ich silnejšie zapojenie do pracovného trhu a takisto sa chceme sústrediť na to, aby muži aj ženy mohli lepšie zladiť rodinný a pracovný život. Teda chceme e, súčasne bojovať aj proti násiliu na ženách v rodinách. V súvislosti s plánovanými prioritami medzigeneračnej solidarity e, sme predložili správu, ktorá sa orientuje na väčší podiel žien, rovnoprávnosť žien na všetkých kariérových úrovniach a chceme sa sústrediť aj na ženy, ktoré sa vracajú z materskej dovolenky. Im by mal byť návrat uľahčený ženy, ktoré majú viac ako 50 rokov, by mali takisto e, mať e, uľahčený prístup na trh e, práce po dlhšom období nezamestnanosti. Všetky tieto opatrenia presadzuje naše ministerstvo rôznymi projektami. Spoločenská mobilizácia ženy na regionálnej a miestnej úrovni, gender mainstreaming ako nástroj na menenie trhu práce, to sú všetko opatrenia, ktoré príjmame a príjmame aj iné opatrenia, ktoré majú za cieľ to, aby ženy boli viac zapojené do spoločenského života. Jeden, jedno z najdôležitejších opatrení ministerstva v tejto súvislosti je spoluorganizácia Kongresu žien. Tretí kongres e, žien sa snažil o to mať medzinárodnú reprezentáciu a na jeho organizácii sa bude aktívne zúčastňovať aj ministerstvo. Bude sa konať vo Varšave 17. a 18. septembra. Veľmi rada by som vás e, všetkých srdečne pozvala, pretože téma o ktorej sa tam bude hovoriť, je dôležitá pre politiku, pre podporu žien. Takže chcem vás osobne pozvať. Je to každoročný kongres európskych rozmerov. Tento kongres e, bude organizovaný pod zaštitou poľského predsedníctva. Ministerstvo bude e, organizovať e, okrúhly stôl diskusí, takisto pódiové diskusie a bude sa hovoriť, budú tam diskutovať ženy, budú hovoriť o e, rovnoprávnosti a taktiež tam bude možnosť e, vymieňať si názory k nasledovným témam rovnaká mzda za rovnakú prácu, mechanizmy na uľahčenie zladenia rodinného a pracovného života, takisto prítomnosť žien v predstavenstvách e, spoločnosti. Poľská strana kladie veľký dôraz na to, aby aktívna účasť žien na pracovnom trhu bola naozaj podporovaná. Ministerka pre zrovnoprávnenie žien sa takisto zúčastní na tomto podujatí a bude sa e, konať aj expertný okrúhly stôl na e, tému zladenie pracovného a rodinného života mužov aj žien, aktívna účasť na trhu práce. Obe tieto podujatia po ženskom kongrese sa budú konať v oktobri v Krakove a potom všetci poslanci a poslankyne, ktorí budú mať záujem, samozrejme môžu prísť, sú srdečne vítaní. Pôjde aj o to, aby sme hovorili o pokrokoch v oblasti zrovnoprávnenia a aby sme si stanovili výzvy, ktoré členské štáty čakajú. Takisto členské štáty si môžu vymieňať osvedčené postupy. A takisto budeme hovoriť o našich opatreniach, ktorých cieľom je vykoreniť rozdiely, nerovností. a chceme skúmať aj právo alebo legislatívu, ktorá by mohla ísť proti našim cieľom. Toto stretnutie s dánským a cyperským predsedníctvom o zrovnoprávnení mužov a e, žien sa bude konať počas 18 mesiacov tria Aj expertné stretnutia sú dobré pre výmenu osvedčených postupov a pre zrovnoprávnenie mužov a žien. Zároveň ide aj o to, aby sme vykoreňovali tie rozdiely. Takže účastníci budú môcť skúmať aj správu, ktorá bola e, vydaná Inštitútom pre rovnosť. Táto správa poskytuje prehľad o implementácii výsledkov čínskej platformy. Pokiaľ ide o Poľsko a o to, čo budeme robiť, E, na týchto menovaných stretnutiach a podujatiach. Poľsko, e, môžem poukázať na to, že Poľsko prednedávnom schválilo zákon, tzv. E, zákon o škôlkach, teda zákon o starostlivosti o deti do troch rokov, takže jedná sa skôr o jasle a e, upravujú sa tam napríklad aj jasle v podnikoch, ktoré sa osobitne podporujú. Tento zákon má za cieľ na to, aby sme vyhoveli tým rodičom, ktorí chcú žiť aj rodinným, aj pracovným životom. V roku 2009 poľský zákonník práce umožnil, aby dodatočne matka alebo otec si zobrali rodičovskú dovolenku. To všetko sú osvedčené postupy, o ktorých sa bude hovoriť aj na organizovaných e, konferenciách. V marci 2011 kompetenčné centrum, e, mimovládna organizácia spolu s Poľským ministerstvom usporiadali medzinárodnú konferenciu, kde sa stretli všetci zástupcovia členských štátov EÚ a predstavovali tam opatrenia na boj proti domácemu násiliu. Tam ide aj o to, aby sme e, mohli pripraviť európsku kampaň pre boj proti domácemu násiliu. Názov je Milujem a preto nebijem. Táto kampaň má za cieľ takisto predstaviť aj osvedčené postupy z Poľska. V Poľsku toto už veľa ľudí pozná prostredníctvom televízie alebo z reklám v kinách. A členské štáty sa môžu takisto pripojiť k tejto kampani. Táto kampaň potom v decembri bude zhrnutá, završená e, medzinárodným pracovným stretnutím. A ďalším plánom Poľska je ďalej pracovať na prepracovaní e, tzv. E, smernice o materskej dovolenke. A dokument by mal zohľadniť to, že niekoľko desiatok e, rokov členské štáty hľadali interne riešenia na veci, ktoré má potom upravovať smernica. A v podstate Smernica bola rozhodnutá na centrálnej úrovni, ale implementovaná bola rôznymi spôsobmi v členských štátoch a preto e, sa nemôžeme byť prekvapení, že sú tu odlišné praktiky a odlišné záujmy. Domnievame sa, že by sme mohli dosiahnuť kompromis napríklad ta- takými riešeniami, ktoré by do čo najväčšej miery zaručili model e, materských práv a zároveň by zaručovali aj právo na rodičovskú dovolenku. V tejto oblasti si chceme najmä vymieňať osvedčené postupy v rámci neoficiálnych ministerských stretnutí. Dúfam, že táto diskusia umožní urobiť pokrok v práci. Pozývam všetkých poslancov a všetky poslankyne na podujatia, ktoré bude organizovať poľské predsedníctvo. Budú sa konať v Poľsku, samozrejme, ale budú sa organizovať aj expertné stretnutia o rovnosti mužov a e, žien v sociálnej a pracovnej politike. Ďakujem pekne, pani ministerka, za tieto cenné informácie. Ďakujem pekne aj za pozvánky, ktoré ste ponúkli, pozvánky, ktoré ste ponúkli všetkým našim členom. Teraz by som dala slovo pani Elžbiete Radiševskej, ktorá je spolomocníkyňa vlády pre rovnaké zaobchádzanie. Nech sa páči, máte slovo. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bar... Ďakujem. Pani predsedníčka, chcem sa poďakovať všetkým za to, že ste ma posla- pozvali na dnešné stretnutie. Tento výbor e, v Európskom parlamente je najdôležitejší a podľa nás a veľkú pozornosť v Poľsku venujeme týmto otázkam. Chcem povedať, že počas poľského predsedníctva sa bude konať aj sa budú konať aj ďalšie podujatia, ktoré sa týkajú boja proti diskriminácii. V každej krajine ľudia, ktorí sú zodpovední za boj proti diskriminácii, majú nejaký iný štatút. V Poľsku bol takýto štatút e, vytvorený prednedávnom. Mali sme splnomocnencov pre rodinu alebo pre deti alebo takisto pre rovnosť mužov a žien. A takisto bolo obdobie, počas ktorého sme nemali e, žiadneho splnomocnenca e, v poľskej vláde, ale v súčasnosti naša vláda e, si naozaj dala za cieľ zdôrazňovať, e, že chce riešiť rovné zaobchádzanie s mužmi a ženami. Ja teda teraz závisím priamo od e, premiéra a spolupracujem so 17 ministerstvami. V rámci tejto veľmi tesnej spolupráci musím, spolupráce musím sledovať, čo sa deje vo vláde, musím spolupracovať s rôznymi ministrami a keď e, sú nejaké problémy, ktoré si vyžadujú globálne riešenia, e, zorganizujem týmy, ktoré združia niekoľkých ministrov, napríklad piatich alebo šiestich ministrov. Ja takisto sledujem možnosti, kde by som mohla príjmať opatrenia. Teraz sme E, nedávno e, prijali európsku smernicu, predtým sme mali nariadenie vlády a teraz e, dnes máme aj nové výsady. Ja mám právo moc predkladať zákony, to znamená, že sa môžem zúčastňovať na legislatívnom procese vlády. Ako splnomocnenkyna môžem vytvoriť expertnú skupinu, ktorá zahrňa takisto ľudí z externého prostredia. Môžem vytvárať zmiešané skupiny, ktoré združujú zástupcov miestnych orgánov, mimovládok alebo iných inštitúcií a takisto expertov podľa tematiky, ktorá sa tam preberá. E, teraz existuje viac ako 10 takýchto skupín. Chcela by som takisto spomenúť niekoľko priorít poľského predsedníctva. Budeme aktívni najmä na jeseň. V Poznaní v novembri tohto roka organizujeme summit o rovnosti pohlaví. Tento summit bude venovaný všetkým formám boja proti diskriminácii a chceli by sme vytvoriť naozaj efektívne mechanizmy pre boj proti diskriminácii. Chceme si vymieňať osvedčené postupy, chceme premýšľať nad tým, ako zvýšiť efektívnosť našich činností a ako splniť tieto ciele tak, že zídeme vlastne na miestnú a regionálnu úroveň, pretože politiky, či už národné, regionálne alebo lokálne, musia reflektovať, čo sa deje na vyššej úrovni. A musíme samozrejme e, brať do úvahy špecifika miestnej populácie. V Poľsku napríklad Máme odlišné obyvateľstvo na východe, na západe, na severe, na juhu. Máme napríklad Rómov, ktorí sú rôznym spôsobom prerozdelení v rôznych regiónoch Poľska. Takisto máme zástupcov rôznych náboženstiev, najmä katolíckej cirkvi, ortodoxnej cirkvi a evanielikov. Aby sme teda boli úspešní a e, účinnejší v našej práci, aby sme takisto viacej e, pôsobili na vzdelávanie, musíme narúšať stereotypy, ktoré vedú k diskriminácii a preto chceme tento summit e, zamerať na aktiváciu miestneho obyvateľstva, takisto na aktiváciu orgánov na lokálnej úrovni. Chceme načrieť ešte hlbšie do studnice mimovládnych organizácií, ktoré sú aktívne v malých a stredne veľkých mestách a takisto by sme chceli aktivizovať médiá. Veľmi by sme chceli e, konať na lokálnej, na miestnej úrovni. Všetko, čo je napísané na papieroch, v zákonoch, musí byť e, transportované priamo do terénu. Takisto chceme zorganizovať e, platformu o Rómoch. Bude sa to konať v Bruseli. Vieme všetci, že je to veľmi závažný problém v dnešnej Európe. V Poľsku tento problém nie je možno až tak e, výrazný, pretože v Poľsku máme 0,1 e, rómskeho obyvateľstva, ale poľskí Rómovia trpia rovnakými problémami ako Rómovia v iných štátoch. Ak teda e, chceme pomáhať tejto komunite, Musíme si uvedomiť, že sme prijali Európsky program pre integráciu Rómov. Musíme si pripomenúť, že v rámci skupiny Rómov existuje ešte jedna skupina, ktorá je ešte viac vylúčovaná zo spoločnosti, a to sú rómske ženy. Poprvýkrát sme v Poľsku zorganizovali stretnutie rómskych žien tieto ženy často pochádzajú z rôznych regiónov, ale majú rovnaké problémy. V rómskych e, rodinách často sa muži nerozprávajú so ženami a preto je dôležité, aby sa ženy mohli stretávať. Tieto ženy sa stretli vo Varšave a vymieniali si názory e, na postavenie Rómov a hovorili o tom, ako sú Rómovia vnímaní v tomto storočí Takže pri Rómoch musíme venovať pozornosť tejto ženskej zložke, zložke spoločnosti. Ďalší dôležitý prvok našej práce je, že musíme pokračovať na práci, v práci na smernici od e, francúzského predsedníctva. Pokračujú práce na horizontálnej smernici. Samozrejme, že vieme, že e, existujú ťažkosti, že nás čakajú e, ťažkosti, ale táto smernica naozaj stojí za to, aby sme na nej pokračovali. Okrem trhu práce, táto smernica chce pokryť ešte širší priestor, e, napríklad e, staršie osoby, handicapované osoby, rôzne náboženské otázky a tak ďalej. Je to veľmi dôležitá smernica a je to dôvod, prečo poľské predsedníctvo chce pokračovať v práci. Chceme takisto sa starať o seniorov v Európe. Tento problém je naozaj veľmi naliehavý problém demokratických spoločností. Ja som lekárka a pre mňa je tento problém obzvlášť bolestivý. V Európe E, obyvatelia žijú dlhšie ako kedykoľvek predtým a ženy žijú ešte dlhšie ako muži. A ženy na konci života často sú veľmi sami, žijú v chudobe a majú iba veľmi nízky dôchodok. Často e, majú zdravotné problémy, nemajú kontakty k svojej rodine, pretože rodina napríklad žije v zahraničí alebo niekde ďaleko a preto o túto sociálnu skupinu sa musíme starať. O to viac, že budúci rok komisia e, venuje, alebo teda komisia vyhlási rok e, seniorov. No a na záver by som chcela povedať ešte to, že 2. septembra budeme sa zaoberať e, rómským holokaustom. Vieme, že nacisti sa v Osviečime a v Březinke snažili e, vyhľadiť rómske obyvateľstvo. Takéto e, podujatie, e, ktoré sa bude konať vo Svienčime, sa bude konať už po druhý krát, čiže už druhý krát si budeme pripomínať túto bolestivú vec z európskej minulosti rada a veľmi srdečne by som vás chcela pozvať na všetky podujatia, ktoré bude organizovať poľské predsedníctvo. Bola by som rada, keby ste s nami spolupracovali už pred týmito podujatiami, ale aj po. Som ochotná zodpovedať všetky vaše otázky a netrpezlivo sa čakám na rozprávu. Už 14 rokov som v poľskom parlamente a e, som naozaj presvedčená o tom, že národné parlamenty majú v sebe obrovskú silu a takisto aj Európsky parlament. A chcela by som vás požiadať o dve veci. Ak chceme bojovať efektívne proti násiliu na ženách a ak chceme bojovať proti sexuálnemu vykorisťovaniu žien, ak chceme odstraňovať obraz ženy ako sexuálneho objektu, musíme mať možnosť si overiť, ako v praxi fungujú zákony, ktoré e, schvaluje parlament. Napríklad uznesenie z roku 2008. E, tam sa hovorilo o obraze žien v reklame. Už dva roky sa snažíme implementovať túto rezolúciu, toto uznesenie v spolupráci so svetom reklamy sme zorganizovali podujatia, spolupracujeme s tými, ktorí predávajú, ale aj kupujú reklamu a pripravujeme cenu ktorá e, by mala mať za cieľ odstraňovať tieto kliše, tieto kliše predstavy. A cenu udelujeme e, takým reklamným kampaniám, ktoré e, odstraňujú takéto predsudky voči ženám a bolo by dobré, keby aj iné štáty sa snažili implementovať toto uznesenie a postupovať ako my. Ešte jedna pripomienka. Chcem upozorniť na dôležitosť štúdií, ktoré môžeme e, robiť teraz v Európe o sexualizácii detí, najmä dievčatiek v Európe. Ak nebudeme venovať pozornosť tomuto fenoménu, tak sexuálne násilie bude stále narastať. Oh. Ďakujem pekne, pani Radiševská. Teraz budeme mať možnosť viesť diskusiu, položiť otázky a iste viete, že toto je téma, ktorá zaujíma našich členov, preto sme rozhodli, začneme tým, že dáme slovo koordinátorom jednotlivých politických skupín. Veľké skupiny majú k dispozícii 3 minúty a menšie skupiny 2,5 minúty. Začala by som tým, že dám slovo pani Bauer, ktorá má k dispozícii tým pádom 3 minúty. Chcela by som apelovať na kolegyne kolegov, aby dodržali stanovený čas. Nech sa páči, máte slovo. So Ďakujem pekne. Pokúsim sa ušetriť eh, aj trochu času pre kolegov. Ďakujem vám za túto príležitosť aby sme si s vami mohli meniť názory. Samozrejme, dotkli ste sa mnohých tém, ktoré riešime a ja by som rada vyzdvihla niektoré. Moja otázka je, že čo plánujete robiť s otázkami žien, ktoré sa týkajú aktívneho starnutia. Vieme, že v stratégii 2020 sú veľmi ambiciozne ciele o zvyšovaní zamestnanosti a na druhej strane vieme, že ženy staršie ako 50 rokov majú len slabé možnosti, aby si našli zamestnanie a nové pracovné miesta. Spomenuli ste tiež váš cieľ, ako riešiť materskú dovolenku. Okrem týchto pripomienok, ktoré ste nám uviedli o zisteniach a kompromisoch, e, rada by som povedala, že okrem rôznych postupov a praktík hlavným problémom je rozdiel vo financovaní maďarskej dovolenky. Chcem sa teda opýtať, že aké vy máte predstavy, ako nájsť kompromis v tejto otázke. E, ďalšia téma, ktorá je zaujímavá, je otcovská dovolenka a tu nebudem otvárať, lebo asi iní kolegovia otvoria túto tému. A posledná otázka je, že som veľmi rada, že ste sa rozhodli riešiť tento mechanizmus na boj proti diskriminácii. Chcem sa preto opýtať, či chcete riešiť aj rôzne postavenie um, orgánov, ktoré majú zabezpečiť rovnosť, alebo chcete zriadovať e, orgány pre zabezpečenie rovnosti aj na miestnej úrovni? Druhá otázka, ktorú treba riešiť, je e, rozdiel v platoch e, medzi mužmi a ženami. Chcem sa opýtať, či aj to plánujete riešiť. No, ďakujem za vašu pozvánku keď sa pozriem do kalendára, bude to zaujímavý týždeň, pretože od 17. do 18. vy máte konferenciu, od 19. my tu máme konferenciu, ktorá organizuje komisia v Bruseli, takže bude to týždeň žien. No, mám dojem, že sa tu otvára mnoho dôležitých otázok. Ďakujem pekne a teraz má na 3 minúty slovo pani Thompson. Dien dobra. Ďakujem, dien dobra. So, uh, first of all, I would like to... Najprv by som sa vám rada poďakovala za veľmi zaujímavú prezentáciu. Bolo to pre mňa veľmi pozitívne prekvapenie, pretože keď sa pozriem do poľského predsedníctva a jeho programu. Nenašla som tam nič o rodovej rovnosti a teraz ste otvorili krabicu s mnohými dôležitými témami a rada by som vedela, že jedna vec je poriadať konferencie a hovoriť o týchto dôležitých e, otázkach. No moja otázka je, že mm, aké sú vaše ambície počas vášho predsedníctva, ktorú legislatívu a predpisy e, chcete prijať alebo presadzovať tu v európskych inštitúciách. Hovorili ste o medzigeneračnej solidarite, ako keby to bola jedna z vašich dôležitých tém a aj o násilí a o polskej legislatíve o násilí. Takže chcem eh, sa vás opýtať, že v, aké vidíte eh, vyhliadky s európskym eh, ochranným príkazom, kedy to môžeme dokončiť. A čo sa týka materskej dovolenky, máme veľké očakávania od polského predsedníctva. Hovorili ste o rôznych predpisoch o materskej dovolenke v rôznych štátoch a aj v mojom štáte v Dánsku je legislatíva veľmi zastaralá, pretože e, to u nás vnímajú ako otázku pracovného trhu a prerokova sa e, a vyjednáva sa u nás s, medzi sociálnymi partnermi. Ale právo na materskú dovolenku e, musí byť jedno z ľudských práv upravené v legislatíve a preto by sme takto chceli zmeniť postoj niektorých členských štátov. Vy ste hovorili aj a spomenuli jednu pozitívnu vec. Čo sa týka francúzskej horizontálnej smernice, ne, uzavreli sme ešte protidiskriminačnú smernicu a hovorili ste, že niektoré skupiny sú viac vylúčené ako iné. No ako vy sami vnímate situáciu homosexuálov v Poľsku a ich právo a boj proti diskriminácii homosexuálov? a tiež čo sa týka žien a reprodukčných práv. Máme tri štáty v Európe z 27, kde nie je právo, aby ženy mali prístup k potratu. Chcem sa opýtať, či v Poľsku plánujete pridať sa k nám ostatným, alebo stále si chcete zachovať vaše prísne potratové právo, ktoré je prospešné pre bohatých, ktorí môžu ísť do Nemecka a trestá tých eh, chudobných, ktorí musia mať deti. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Parvanová za ALDE, tiež na 3 minúty. Madam President, uh, thank you. Ďakujem pani predsednička, ďakujem ministerke za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Musím povedať, že e, je to veľmi ambiciozne na 6 mesiacov. No, e, vy ste v jednom rade so švedským, španielským a belgickým predsedníctvom a pokračujete v tejto práci a dúfam, že vy e, budete príkladom pre dánske predsedníctvo a budete konať rovnako úspešne a odhodlane. Mám pár otázok. Prvá sa týka témy, ktorú už spomínala mm, pani Bauerová. A to je e, inovácia v oblasti aktívneho zdravého starnutia. Tu v tomto výbore sme diskutovali o potrebe, aby tu bol aj osobný pohľad rodovo orientovaný, zastúpený v tej rade, ktorá pripravuje priority do tohto partnerstva. Otázka je, či vy by ste to obajovali, či ste za to a tiež čiste za to, aby eh, tu bol mm, rodový pohľad na aktívne starnutie, keďže ste uspomenuli eh, problémy, ktoré vyplývajú z krízy a ktoré eh, ženy viac postihujú, ako napríklad sociálna exklúzia a chudoba. A čo sa týka materskej dovolenky, tiež sa chcem opýtať, či ste odhodlani to presadzovať a nie je to tajomstvo, že počas belgického predsedníctva kvôli záujmu belgických orgánov sme mali trošku skreslené stanovisko a nedokázali sme ďalej postúpiť, no vidím, že vy máte iné odhodlanie a rada by som vedela, aké aktívne kroky zamýšľate vykonať s ostatnými členskými štátmi, aby ste ich eh, presvedčili, že musíme úspešne prijať a uzavrieť túto smernicu. Tiež e, násilie proti ženám je dôležitá téma, lebo tu máme dva spisy na túto tému, ale zdá sa, že náš výbor sa do istej miery vylučuje z toho, aby e, bol rovnoprávny e, v tejto téme a prispieval do toho rovnako ako Libe a výbor Jury. A možno by ste nás mohli podporiť v tejto téme vzhľadom na to, že výbor Libe už rozhodol, že nemáme pracovať v partnerstve medzi FAM a LIBE. Možno z Jury by ste mohli mať e, pozitívny dopad a mohli by ste to obhajovať. Ďalej, rodový mainstreaming e, rovnoprávnosť rodov je téma, ktoré sme boli úspešní, ale keď hovoríme s ostatnými, e, treba presadzovať posilnenie postavenia žien v ekonomickom vládnutí. Chcete ešte viacej k tomu povedať? To len Ďakujem pekne, pani Parvanová. A teraz má slovo pani Jana Kodakis na 2,5 minúty. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pani Fedak a pani Radžiševská. Ďakujem za vašu zaujímavú prezentáciu. Ja som eh, bola obzvlášť potešená, keď som eh, videla, eh, že hovoríte o tom, ako udržať ženy v aktívnom zamestnaní. A tiež som rada, že sa chcete zameriavať aj na ženy, ktoré nie sú zamestnané, aby tieto boli s nimi rovnako zaobchádzané s respektom ako s ostatnými. A tiež som rada, že sa chcete zamerať na staršie ženy a ich postavenie. To je problém, ktorý budeme stále viacej musieť rozbrať. a je treba, aby sme umožnili e, týmto ženom starnúť e, dôstojne. Takže som zvedavá, ako chcete k tomu pristupovať. Jedna zo zaujímavých vecí e, bola kampaň, ktorú ste spomenuli, že milujem ťa a preto ťa neudriem. To je zaujímavý nadpis. Tiež, že budete mať televízny program s filmovými hviezdami. Trošku sa obávam, že tento prístup by mohol túto e, vec e, prikrašľovať, ale toto je e, vážna vec a nie je tam nič pekné. A chcem sa opýtať, čo robí um, Polsko, čo sa týka útulkov a školských programov a vzdelávania a um, policia, vzdelávania policie, čo sa týka domáceho násilia, pretože myslím, že v tejto veci nepotrebujeme postoj na základe filmových hviezd. Ešte mám minútu. Ďalšia téma sú ženy podnikateľky. Hovorili ste o tom, ako udržať ženy v zamestnaní a čo chcete robiť eh, so ženami, ktoré chcú mať vlastný podnik, ako eh, pristupujete k mikrofinancovaniu, či ich aktívne podporujete, ako ich budete podporovať, čo robíte eh, pri výcviku, školeniach a mentoroch a v tomto prístupe. Kolegovia už spomenuli materskú dovolenku. Bude zaujímavé vidieť, ako e, to dopadne, ako sa to bude vyvíjať. E, mohli by ste nám povedať, že čo pre, vydáte, že sa stane počas vášho predsedníctva v tejto téme? Je nesta. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Figueredo, nech sa páči. Obrigada, senhora presidente. Eu também gostaria de... Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som e, chcela dať pár pripomienok ministerke a spolomocnenkyne. Súhlasím s tým, čo povedali ďalší kolegovia z výboru v súvislosti s týmito prezentáciami. Najprv chcem hovoriť o problémoch, ktoré majú pracujúce ženy, pretože v čase krízy sú to vždy ženy, ktoré prepušťajú prvé, alebo im dávajú podradnú prácu, alebo zlé mzdy. A v skutočnosti sú to prvé obete diskriminácie. Aj v EÚ máme stále tento obrovský rozdiel medzi platmi a nerovnosť platov medzi mužmi a ženami. A v tejto súvislosti by som rada vedela, čo si tam myslíte a či máte pripravené nejaké iniciatívy vzhľadom na to, že chudoba medzi ženami a deťmi je smutná skutočnosť a narastá vo viacerých štátoch, kde sú uplatňované politiky EU. Nezabúdajme na prostredie, v akom e, žijú. Ja som sama z jedného zo štátov, ktorý musí presadzovať e, úsporné opatrenia a v tejto súvislosti by som si chcela vypočuť vaše stanovisko k e, týmto veciam. Po druhé, otázka chudoby sa zhoršuje ešte útokmi na verejné služby, hlavne v oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia a tento problém e, má potom e, obrovský e, dopad na život žien. Takže chcem sa opýtať, aké máte myšlienky a iniciatívy v tejto oblasti. Jedna z dôležitých tém, ktorá sa už rieši, je sexuálne a reprodukčné zdravie. Máme zavedené rôzne systémy v niektorých členských štátoch, vrátane Polska ktoré spôsobujú isté ťažkosti a otázka je, aké máte iniciatívy, aby ste sa pokúsili posilniť práva žien a zlepšiť ich schopnosť na to, aby príjmali svoje rozhodnutia vlastné o vlastnom živote, hlavne v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Ďalšia s tým spojená téma je materská a otcovská dovolenka. Už môj čas pomaly vypršil. Chcem sa teda opýtať, či máte nejaké iniciatívy v tejto oblasti a v oblasti domáceho násilia, ktoré by mohli pokračovať v práci. pred. Som Ďakujem pekne. Prešli sme si teraz e, zoznam rečníkov a budeme mať druhé kolo E, dáme slovo ďalším rečníkom, ale už iba na dve minúty. Ide o to, aby sme mali hlavne čas na to, aby sme si vypočuli odpovede. Najprv by som dala slovo pani Estrele. Nech sa páči, máte slovo. obrigada, Presidente. Eu também gostaria de me associar. Ďakujem pekne. A ja by som chcel nadviazať na tie komentáre, ktoré povedali kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať našim rečníkom, našim hostom. Chcem sa poďakovať za prezentáciu, ktorú nám predstavili dnes po obede. Pani ministerka Fedáková hovorila o viacerých dôležitých veciach, ktoré sa týkajú problémov s demografiou, s domácim násilím, s tým, ako zlúčiť rodinný a pracovný život, tak pre, muži, pre mužov, ako aj pre ženy. Včera na výbore pre zamestnanosť som, mal, som mala príležitosť na výmenu názorov a išlo tu o jednu tému, ktorú ja považujem za veľmi dôležitú. Išlo materskú dovolenku, keďže som spravodajkyňou pre jednu dôležitú správu tejto oblasti. Som si istá, že viete, že tento výbor má veľmi veľké očakávania e, na tú prácu, ktorú chce odviesť polské predsedníctvo. Ja osobne som mala už tú príležitosť hovoriť s ministerkou práce a sociálnych vecí. E, mala som viacero príležitostí a viem, že je tu veľký záujem odviesť prácu s vykonať ďalšie kroky. Polsko má veľké, veľké možnosti ovplyvniť radu. Je tu zároveň možnosť zlepšiť svoju vlastnú legislatívu v danej oblasti. V rámci tejto diskusie by som ešte raz chcela povedať, že všetci máme veľkú vôľu, chceme s vami diskutovať, chceme vám pomôcť dosiahnuť tie správne riešenia. Chcela by som, aby sme mali na úrovni rady diskusiu, aby tam bola aj ústna otázka, aby tam bol jasný signál smerom k občanom Európy, že veci sa menia v tejto oblasti. Aby sa poukázalo, že výsledky sa iste dosiahnu a že to budú výsledky polského predsedníctva. Pevne verím, že v priebehu ministerských stretnutí sa podarí dosiahnuť konsenzus, aby sme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 prezentáciu polského predsedníctva, chcela by som povedať jednu vec e, predrečníčke. Na polskej strane je to tak, že vlastne poslanci za Polsko sú e, najlepšími bojovníkmi za to smerovanie, ktoré sa prezentovalo. Takže my vám môžeme garantovať, že počas polského predsedníctva budeme v stave vypracovať kompromis, ktorý by sme dokázali podporiť všetci v Európskom parlamente a to preto, aby všetci v Európskej únii, či už ženy alebo muži, mali rovnaké práva. Pani ministerka Fedák, táto smernica sa týka e, rodičovskej dovolenky, dovolenky na adopcie a tak ďalej. A chcela by som sa niečo spýtať. Ja dobre chápem, že sú prípady, že skutočne ľudia nemôžu mať deti, je ich čoraz viac aj v Polsku a pre niekoľkými rokmi sa pozitívnym spôsobom upravil zákon v tejto oblasti a ide o to, že tí rodičia, ktorí si adoptujú dieťa, by mali mať nárok na rodičovskú dovolenku alebo materskú dovolenku. E, vykonala sa takáto snaha, takéto úsilie a myslím si, že je dôležité, aby sa toto podarilo implementovať vo všetkých členských štátoch. Pani ministerka Fedák, ak dovolíte ešte jednu otázku. Akým spôsobom by chcelo polské predsedníctvo podporiť zapojenie žien do pracovného života? Viete, že je dôležité dosiahnuť paritu v rámci podnikov kotovaných na burze. A toto je otvorná otázka na predsedníctvo a potom ešte aj otázka na pani spolnomocníkyňu. Diskriminácia žien v športe, to je dôležitá téma častokrát ženy, atlétky, dostávajú za svoje výkony e, nižšie, nižšiu odmenu a toto je otázka, ktorú musíme riešiť. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Gurmaj. Ďakujem pekne. Skutočne som bola veľmi príjemne prekvapená z toho, čo som si vypočula a som veľmi rada, že napriek tomu, že nové trio polské, dánske, cyperské. Má to veľa na programe, sú to aj otázky, ktoré sa týkajú žien, ako napríklad násilie na ženách, materská dovolenka a tak ďalej, pracovné, začne pracovná rodina, život, to je dôležité. Čo sa týka boja proti chudobe, zaujímalo by ma, či polské predsedníctvo sa zamýšľalo nad tým, že istá časť európskej populácie, ako napríklad ženy na dôchodkoch, sú v zložitej situácii. Teraz sa tu navrhuje e, reforma dôchodkového systému, zabúda sa to na postavenie žien a bolo by preto dôležité, aby sa dbala pozornosť, venovala pozornosť ženám, ktoré sú ohrozované chudobou. Častokrát sa hovorí, že chudoba má ženskú tvár, takže je nutné sa aj tým zaoberať. Ja by som bola veľmi nerada, keby sme videli okolo seba chudobné ženy. A potom Posledná otázka sa týka mojej vlastnej správy. Tu ide o implementáciu, o rovnakom prístupe a tu ide o uplatňovanie e, rozsudku súdneho dvora v jednom prípade. Tu ide o to, či je tu nejak, nejaká možnosť upraviť tú e, smernicu. Ja ako Maďarka by som chcela povedať, že teraz keď sa skončilo maďarské predsedníctvo, že vy eh, chcete nadviazať na tie výsledky, ktoré dosiahli, to je výborné. Dôležité je, aby sa nezabudalo na ženy. Som si istá, že ja ako Maďarka vám môžem poprieť veľa úspechu, dôležité byť ambiciózny a naplniť tie kritéria. V rámci toho sa môžete spoliehať na podporu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za pozvánky a pevne verím, že polské predsedníctvo bude spolupracovať s Európskym parlamentom a že bude podporovať otázky, ktoré týkajú žien. Ďakujem pekne pani Gurmaj a teraz tam slovo pani Boskúr, nech sa páči. Thank you, chair. Uh, thank you for your introduction. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pekne, pani ministerka a spolnomocníkynia za váš úvod. Mám tri otázky. Prvá sa týka horizontálnej smernice o nediskriminovaní som tieňová spravodajkynia pre sociálno-demokratickú politickú skupinu tu v parlamente. A keďže ide tu o skupinu ľudí, ktorí žijú samozrejme aj v Polsku, či už sú mladší ľudia alebo starší ľudia, dochádza k e, diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia, aké sú teda konkrétne kroky, ktoré by ste chceli vykonať počas predsedníctva v súvislosti s touto horizontálnou smernicou. Myslím si, že to je veľmi dôležité aby Polsko dokázalo skutočne chce riešiť túto otázku. Moja druhá otázka sa týka balíka o obetiach. To ste spomenuli vo vašom úvode. Ja by som sa vás chcela spýtať, alebo vás požiadať, aby ste zahrnuli aj mrzačenie e, genitálií a vraždy z octi, aby to bolo tiež na vašom programe. Toto sú témy, ktoré sa týkajú celej Európskej únie, preto je dôležité mať európsku politiku v tejto oblasti. Potom tretia otázka sa týka prístupu k vysoko kvalifikovaným pozíciám. Spomínali ste to v vašom úvode a ja podporujem to, že je to dôležité. Keďže Polsko v roku 2012 a bude, myslím sa, budú konať majstrovstva Európy v futbale Šport je teda dôležitá téma a je dôležité zabezpečiť to, aby vo vysokých športových orgánoch boli tiež ženy, lebo tam teraz veľmi nie sú, takže chcel by som na to upriamiť vašu pozornosť a myslím si, že je to dobre načasované, aby sa to dostalo na program, takže to by e, bol môj apel. A teraz posledná vec. Uskutoční sa pracov, pracovná skupina skupina, respektíve bude pracovná skupina v americkom kongrese, kde sa budú zaoberať otázkami, koľko pole vlastne existuje. A by som vám chcel navrhnúť, aby ste sa zaoberali túto tému. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Papadopulo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, chcel by som popriať veľa úspechu triu Polsku, Dánsku, ako aj štátu, z ktorého pochádzam. Cyprus. Dôležité sú otázky rovno, rodovej rovnosti. Moja prvá otázka sa týka solidarity medzi generáciami. Skutočne ste na mňa spravili dojem, lebo ste si to dali ako prioritu. Preto by ma zaujímalo, e, aké konkrétne kroky chcete vykonať na to, aby ste dosiahli túto solidaritu medzi generáciami. Toto je prvá otázka. Druhá otázka sa týka medzinárodných dohôd. Pokiaľ viem, Polsko bez výhrad prijalo viacero medzinárodných dohôd, ako napríklad Kajerská, eh, Pekingská. A o tom moja otázka je, kedy tieto záväzky chce eh, implementovať Polsko. To sa týka viacerých dohovorov. No a ďalšia otázka sa týka stratégie vlády. Existuje nejaká stratégia polskej vlády, nejaký národný plán pre podporu rodovej rovnosti? Ak nie, kedy budete mať takýto plán? Ďakujem pekne. Tak, ok. Sriečná vďaka. A teraz má slovo pani Jiménez. Eh, muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj polskému predsedníctvu. Želám vám všetko dobré do predsedníctva. Počas týchto šiestich mesiacoch videla som, že ste sa dotkli skoro všetkých tém, ktoré sú zaujímavé pre tento výbor a na ktorých neustále pracujeme a s uspokojením som si e, vypočula, že ste odhodlaní bojovať proti rodovému násiliu a e, tento účel boja proti e, násiliu rodovému je vec, ktorú sa chcem opýtať, že ako chce poľské predsedníctvo presadzovať rozkaz, príkaz na ochranu obetí ktorý je predmetom tejto správy a nakoniec bol schválený v decembri a ostal zablokovaný v parlamente a práve teraz sme dostali mandát, aby sme urobili druhé čítanie a chcela by som rada vedieť, ako tu bude postupovať rada, či začnú s e, trialogom, alebo akú, aký má cestovný plán poľské predsedníctvo. Tak, Jimenez. Ďakujem pekne, pani Jimenez. A teraz by som dala slovo pani Nevedialovej, nech sa páči. Ďakujem vám pekne. Vážená pani ministerka, naozaj veľmi ambiciozne predsedníctvo, veľmi ambiciozne plány a ja dúfam, že aspoň časovom podarí splniť. Mám dve otázky. Jedna sa týka e, zrovnoprávnenia žien a mužov na trhu práce a spravodlivého ohodnotenia. E, myslím si, že to je veľmi dôležitý cieľ, ale nepočula som žiaden nejaký krok, ktorý by ste chceli v tejto oblasti urobiť. A to, čo ste prezentovali, boli väčšinou konferencie a semináre, čiže mňa zaujíma konkrétne za pol roka, čo chcete urobiť. To znamená, aký bude výsledok o pol roka, ktorý budete prezentovať v tejto oblasti. A druhá oblasť je rodinné plánovanie, reprodukčné zdravie a takisto vy ste spomenuli sexualitu dievčat. E, môj názor možno na to je taký, že e, ak hovoríme, že je to problém, tak možno o tom viacej hovoriť a možno vy ako veľmi konzervatívna krajina, kde teda e, potrat stále nie je povolený, by ste sa možno mohli nad tým zamyslieť, ako chcete v tejto oblasti ďalej pokračovať, keďže ani slovo o tom nepadlo. A možno taký, taký, taký tip je možno vzdelávanie, sexuálne vzdelávanie na školách, aby sme deťom vysvetľovali, že to nie je správne a možno vysvetliť im, ako sa chrániť pred nechceným tehotenstvom a podobné veci by boli stále možno za úvahu. Každopádne želám vám všetko dobré a aby sa vám podarilo aspoň časť tých vašich cieľov splniť a o pol roka si veľmi rada vypočujem, aké konkrétne kroky ste urobili v tom, čo ste dnes prezentovali. Ďakujem vám pekne. Eh, Ďakujem pekne. A teraz by som dala slovo pani Blinkevičiute. Nech sa páči. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju abiems ministrėms iš tiesų už. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne našim hostom za, pred, za prednesené priority, za objasnenie plánov v najbližších šestich mesiacoch. Som veľmi rada, že som sa mohla tohoto zúčastniť a že som si vypočula, že Polsko chce vykonať špecifické kroky v oblasti rodovej rovnosti. Ja som si prečítala program predsedníctva a tam som to nevidela minulosti som mala možnosť spolupracovať s pani ministerkou Fedákovou a samozrejme, že vám želám veľmi veľa úspechov pri na, na splnení vašich cieľov. Ja by som keby, či by mi povedali hostia, či máte nejaký špecifický plán na to, akým spôsobom chcete dosiahnuť rovnosť eh, dôchod, dôchodkov pre ženy a mužov, lebo toto je veľký problém. Ženy častokrát majú nižší dôchodok a tým pádom sa dostávajú do zložitej situácie a žijú v chudobe. Plánujete nejaké špecifické opatrenia v tejto oblasti? No a druhá otázka, som veľmi rada, že Polsko venuje veľkú mieru pozornosti harmonizácii súkromného ako aj pracovného života. Čo plánujete vykonať na to, aby ste pomohli ženám, aby mohli pracovať, aby mohli mať aj kvalitný súkromný život. A teraz tretia otázka. Myslím si, že mali by sme zamyslieť nad špecifickými opatreniami, ktoré sa týkajú boja proti chudobe, chudoby detí. Vieme, že táto chudoba detí rastie a jednoducho častokrát sa nám ne, nedarí hľadať nejaké konkrétne opatrenia. Ja by som chcel na záver popriať Polsku veľa úspechov, bolo by dobré, keby sa vám podarilo skončiť prácu na smerniciach a aby ste splnili to, čo ste si predsavzali. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička a ďakujem za úvodné slova aj pani ministerke, aj pani, štátnej, aj pani e, splnomocnenkyni. E, ja trošku rozviniem otázku, ktorú použila pani Papadopulu. E, Hovorili ste o uľahčení eh, eh, prístupu na trh práce pre staršie ženy. Eh, v súčasnej dobe, v období finančnej krízy a hospodárskej krízy sa zvyšuje počet nezamestnaných a v veľmi ťažkej situácii sú hlavne ženy, ktoré tesne pred dôchodkom stratili prácu Zároveň ste však hovorili aj o zapájaní sa žien do medzigeneračnej solidarity, a to už spomenula aj e, pani kolegyňa. A myslím, že je tu veľká skupina žien, ktorá práve v preddôchodkovom veku sa venuje starostlivosti o svojich rodičov alebo o svojich starých rodičov. Či vaše predsedníctvo neuvažuje e, v rámci e, aj pripravovaného roku aktívneho stárnutia e, nezačať hovoriť o oficiálnom uznaní starostlivosti o, e, o starých ľudí ako o zamestnaní v rámci rodiny a súviselo by to s, s celkom normálnym, adekvátnym finančným ohodnotením plus zdravotným poistením a započítaním týchto rokov do e, dôchodku ja si myslím, že by to vyriešilo hlavne v období pred dôchodkom eh, finančnú situáciu mnohých žien, ktoré sa na základe toho, že nenajdu prácu, dostanú do eh, oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia. Ďakujem pekne. Tak my si Sobolská. O... Ďakujem pekne, pani Záborská. Ešte predtým, ako dám slovo našim pozvaným hostom na to, aby zodpovedali otázky, chcela by som sa ešte raz pýtať, či by ešte niekto chcel položiť otázku. Ak tak nie je, obraciam sa na našich hostí a najprv by som chcel dať slovo pani ministerke Fedák. Máte k dispozícii 8 minút každá z vás na to, aby ste zodpovedali všetky položené otázky. Nech sa páči, pani ministerka Fedak, máte slovo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu za zadanie tych pytań. 8 minut. Ďakujem pekne všetkým za položené otázky. 8 minút to je skutočne veľmi málo na to, aby som zodpovedala dôkladne všetky otázky, ale pokúsim sa ich nejako zoskupiť a zodpovedať ich tak v skupine, ale boli tu viaceré otázky, ktoré boli podobné, sa prekrývajú alebo sa doplňajú. Ja som zistila, že viaceré z otázok sa týkali smernice o materskej dovolenke. To je jedna zo smerníc, ktorá je centrom záujmu Takže toto bola otázka, ktorá sa viacejkrát opakovala. V súvislosti s polským predsedníctvom sa podarilo dosiahnuť pokrok v práci na tejto smernice. smernici. V Polsku sa nám to podarilo, napríklad v Polsku sa nám podarilo túto otázku vyriešiť veľmi úspešným spôsobom. Na začiatku legislatívneho obdobia sme výrazne zlepšili podmienky a predlžili sme túto, tento typ dovolenky a čo sa týka otcovskej dovolenky, tak aj tam sa zlepšili podmienky. To znamená, že môžem povedať, že skutočne v Polsku sa v tejto oblasti vykonali veľmi veľké a úspešné kroky. My sme si vedomi skutočnosti, že polské predsedníctvo nemá pred sebou jednoduché úlohy, aby sa to podarilo implementovať e, v celej Európskej únii. Samozrejme, my ako predsedníctvo sme sa zaviazali k tomu, že vykonáme všetko, čo je v našich silách, a by sa podarilo ukončiť prácu na tejto dôležitej smernici. Takže my sme si vedomí tej skutočnosti, že aj európska spoločnosť sa musí určitým spôsobom zmeniť, lebo e, tu dochádza k významným zmenám. To znamená, že dôležitá je konzultácia e, týchto otázok dôležité zabezpečiť e, implementáciu a transpozíciu, je to dôležité spolupracovať medzi inštitúciami, tak s komisiou, ako aj s Európskym parlamentom. No a samozrejme je dôležité zohľadniť otázku, pre všetkým, ako je možné dosiahnuť pokrok pri, tento, pri tejto legislatíve. Chcela by som zdôrazniť jednu vec. v štátnych, vnútroštátnych systémoch sa vykonali veľké zmeny, ale musíme si uvedomiť, aké sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Toto je veľmi zásadné a má to vplyv samozrejme na práci na tejto smernici. Uskutočnilo sa neoficiálne stretnutie na úrovni ministrov, bolo to ktoré teda bude to 20. a 21. oktobra v Krakove. Tam sa budeme snažiť konzultovať, diskutovať, vymeniť si e, dobré skúsenosti a pevne verím, že na tomto stretnutí sa nám podarí dosiahnuť prelom. A že takto sa dostaneme v práci na, na tejto smernici ďalej. Pri pracovných zasadaniach je samozrejme o to, aby sme poznali jednotlivé staniska, stanoviska. Nie je to iba organizačné otázky. Nie. Samozrejme, že je s tým prepojená určitá finančná záťaž. My sme ale presvedčení, že iste existuje šanca dosiahnuť kompromis v rámci ďalších krokov, v rámci ďalšej práce na tejto smernici. By sme chceli navrhnúť také riešenie, ktoré by dostatočne eh, diferencovalo ktoré bolo diferencované. Ide o to, že máme tu rozličné ochranné modely, ktoré je nevyhnutné zohľadniť. Ale pre všetkým je dôležité dosiahnuť pokrok. No a samozrejme, že toto je prepojené s určitou flexibilitou pri hľadaní riešení. To znamená, že budeme určite sa snažiť dosiahnuť kompromis, budeme na tom pracovať a pevne veríme, že Európsky parlament nám umožní využiť určitú flexibilitu. A teraz, teraz e, dovolenka prepojená s adopciou. To bola otázka pani Skřidlevskej. Samozrejme, my by sme boli najradšej, keby sa podarilo dosiahnuť jednotné riešenie. To znamená, že e, či už je to materská dovolenka, rodičovská dovolenka alebo dovolenka pri adopcii. Jednoducho sme si pozreli, aká je situácia v členských štátoch, ako to oni majú ušetrené a myslím si, že je dobré takýmto spôsobom postupovať pri takýchto otázkach. No a v tejto súvislosti bude dôležité, aký bude váš názor na pokrok a na vlastne tie záverečné práce na tejto smernici. Jedna vec je ale jasná. Isté by bolo dôležité ukončiť celkovo túto smernicu, ale zároveň dôležitejšie asi to pripraviť určité vzorce myslenia, určité štruktúry, aby mohli členské štáty spoločne hľadať riešenia. Takže napríklad, spomeniem, pokúsim sa to nejako načrtnúť. Čo sa týka boja proti domácemu násiliu, sú tu určité dobré návrhy, je nutné si vymeniť skúsenosti, e, rozličné postupy, ako napríklad informačné kampane, mediálne kampane, dôležité upriamiť pozornosť na e, túto vec. A toto je pre nás veľmi dôležité. A vidíme to ako určitý proces. No a teraz, čo sa týka celkového balíka. Čo sa týka celkového balíka otázok, ktoré sa týkajú zapojenia žien do trhu práce. My sa samozrejme budeme snažiť riešiť takéto dôležité aspekty. Budeme sa zaoberať tak formálnymi aspektami v rámci legislatívnej práci. Pokúsime sa to ukončiť na úrovni rady. Samozrejme, pôjde tu aj o slúčenie pracovného ako aj rodinného života. Ja som sa snažila popísať, na čo sa my hlavne budeme zameriavať. Ako som už teda spomínala, zlúčenie pracovného a rodinného života, to si vyžaduje aj určité riešenie starostlivosti o deti na rozličných úrovniach. To znamená, že aby sa tu poskytla ženám možnosť, aby mohli pôsobiť na trhu práce a to s rovnakými právami. Myslím si, že máme dobré skúsenosti, čo sa týka toho, ako priviesť ženy k tomu, aby sa stali podnikateľkami. Myslím si, že v posledných 4 rokoch sme to videli, podarilo sa implementovať viaceré projekty, ktoré sa týkali zapojenia žien do sveta podnikania. Tu ide o rozličné úrovne tejto otázky. Zistili sme, že dôležitá je na jednej strane podpora, tak povedať morálna, ale zároveň aj materiálna. Veľmi veľa sa hovorilo o diskriminácii v vyššom veku a toto je tiež jedna oblasti, na, sa, na ktorú sa chceme zamerať. To samozrejme znamená ochranu žien v dôchodkovom veku, alebo bezpečnosť, ako aj boj proti chudobe vo vyššom veku. Čo sa týka komisie, tam sa ukončujú práce a končí sa práca na zelenej knihe my sme sa veľmi intenzívne zapojili do samotnej prípravy zelenej knihy. Sú tu viaceré dôležité otázky a samozrejme medzi ne patria aj dôchodky žien, pracovná doba, kompenzačné mechanizmy za dobu, počas ktorej žena vychovávala deti a tak ďalej. Ak Európska komisia v novembri alebo možno už v oktobri, tak ako nám to bolo doteraz prislúbené, ukončí prácu na zelenej knihe, tak my samozrejme okamžite zahájime našu prácu. No, položili ste veľmi veľa otázok, musím si to trošku spraviť. Poriadok. Polsko plánuje počas svojho predsedníctva samozrejme dosiahnuť pokrok aj v rámci stratégie EÚ do roku 2020 tu ide predovšetkým o to, ako bojovať proti chudobe, vytvárať pracovné miesta pre ženy. To znamená, že my budeme intenzívne spolupracovať s európskymi inštitúciami, ako aj so všetkými členskými štátmi v oblasti týchto cieľov. My ich považujeme skutočne za veľmi dôležité. A Samozrejme, dôležité sú pre nás aj vlajkové iniciatívy. To znamená, že pôjde o boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. Pôjde tu aj o teritoriálnu súdržnosť a preto bude dôležité stretnutie, každoročné stretnutie Európskej platformy pre chudobu a exklúziu. Toto je platforma, ktorá bude mať za cieľ implementovať sociálne ciele, ktoré sa týkajú stratégie EU 2020. Tu ide o obmedzenie chudoby a budeme sa samozrejme zaoberať tým, ako to riešia jednotlivé členské štáty. V rámci týchto všetkých opatrení sa budeme snažiť aj zohľadniť jednotlivé otázky, jednotlivé aspekty. Samozrejme, dôležité sú také témy, ako je diskriminácia na základe príslušnosti pohľaviu, reproduktívne zdravie. To je všetko súčasťou našich riešení a nie je to nevyhnutne súčasťou pravidel na európskej úrovni. Teraz by som chcela záverečné slovo využiť na to, aby som na vás apelovala. My budeme musieť spolu intenzívne diskutovať a musíme všetci si uvedomiť, ako je to u nás riešenie v našich členských štátoch. A možno som hovorila príliš dlho, pani predsednička mi ľúto. Ďakujem pekne, pani Fedák. A teraz dám slovo pani spolomocníkyni. Nech sa páči. Ďakujem bardzo. Ja zapýtam, ile mám minút? Ďakujem, koľko mám minút? Six. A. Šesť. Dobre. Dovolte mi, aby som sa hneď o, na začiatok ospravedlnila, že možno neodpoviem na všetky otázky a ja sa budem snažiť ich zodpovedať po skupinách. Poprvé, nehovorilo sa o teda hovorilo sa o reproduktívnych právach a o prerušení tehotenstva. Toto je v právomoci každého členského štátu. Poľsko má svoju príslušnú legislatívu a k týmto veciam. E, začala sa dosť e, silná diskusia o tomto zákone, napriek tomu, že máme legislatívu. Ide o návrh zákona, ktorý je výsledkom občianskej iniciatívy aj v Poľsku, tak ako aj inde v Európskej únii, majú obyvatelia možnosť predkladať návrhy zákonov. Pol milióna ľudí e, sa zaslúžilo o to, aby spustili takúto diskusiu v poľskom parlamente. Je to e, diskusia, ktorá je veľmi emotívne nabitá. Ide tu o rôzne morálne a etické veci. Onedlho nás čakajú voľby v Poľsku a Pravdepodobne táto diskusia do volieb nebude ukončená e, s tým, že by teda bol schválený nejaký zákon. Diskusia bude e, ďalej pokračovať. V parlamente sa už hovorilo aj o návrhoch niektorých poslancov, ktorí sa snažia umožniť aj prerušenie tehotenstva, ho legalizovať. Myslím si ale, že Poľsko neupravuje tak zle reproduktívne práva. Každá žena je poistená, aj keď e, nepracuje. Aj tehotná žena je vždy poistená a po pôrode, e, keď žena potrebuje starostlivosť e, lekára, tak vtedy ju dostane. Nemáme problémy s liekmi, pokiaľ ide o reproduktívne zdravie. Skôr máme problémy so ženami, ktoré nechodia k lekárovi a keď sú tehotné, tak prídu až krátko pred pôrodom. Bohužiaľ v Poľsku dochádza stále znova k tomuto problému vo viacerých mestách e, došlo aj k umrtiam žien v dôsledku tohto alebo e, k zlej starostlivosti o deti. Čiže tu potrebujeme prevenciu a snažíme sa nájsť nejaké nástroje na to, aby sme tu e, vybudovali nejaký systém prevencie. Potom tie skupiny obyvateľstva, o ktorých ste hovorili, Eh, homosexuáli a eh, transgender eh, osoby. My sa snažíme sa nimi zaoberať samozrejme a je možné tu žiadať aj o, o odškodnenia a máme tu aj obratenie dôkazného bremena. Takže osoby, eh, ktorí sú um, homosexuáli alebo uh, lesbičky, snažíme sa odstraňovať ich diskrimináciu v niektorých regiónoch Polska a dávame na to aj verejné peniaze, aby sme podporovali prevenciu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o vládne programy v Poľsku, vy ste sa pýtali, či máme nejakú, nejaký program pre e, rovnoprávnosť mužov a žien. Doteraz sme taký program nemali, ale už sme to dali do jednoho zákona, ktorý sa bude implementovať. Je to súčasť súčasného vládneho programu a chceme vytvoriť dobré štandardy pre zrovnoprávnenie Približne 30 odborníkov zo 70 región, zo 70 odborných oblastí sa do toho zapojili a realizovali sa aj detailnejšie štúdie, ktoré sú dokonca cezhraničné a v rámci tohto nášho projektu poprvýkrát v Poľsku sa robí skúmanie toho, ako e, sa diskriminujú e, transexuáli, homosexuáli a lesbičky. A poprvýkrát sa do niečoho takéhoto investujú e, peniaze. Vedci z Jagelonskej univerzity sa na tomto podielajú a snažia sa E, teda dopracovať sa k nejakým výsledkom. A e, v sedem, vo všetkých tých e, oblastiach to skúmame pomocou rodového indexu, aby sme vedeli, ako to vyzerá napríklad vo verejnej správe alebo v súkromnom sektore s rovnoprávnosťou týchto skupín obyvateľstva. Takisto to skúmame, ako je to v oblasti e, zamestnanosti snažíme sa o rovnú mzdu za rovnakú prácu. Takisto chceme zaručiť rovnaké dôchodky. E, často do, dostávajú ženy iba e, veľmi malý dôchodok, s ktorým takmer hľadujú. Zriadili sme prvý internetový portál pre podnikateľov, ktorý sa na tom podielajú, vymieňajú sa tam osvedčené postupy. Často sú to aj tie najmenšie podniky, ktoré vlastne nevedia, že alebo nevedeli predtým, že existujú možnosti vymieňať si o tomto názory a skúsenosti. No a na záver ešte niečo na e, vládnej úrovni urobíme niečo pre ženy v Európe v rámci boja proti domácemu násiliu a po tretí krát sa bude 6. decembra konať výzva pre mužov, aby bojovali proti domácemu násiliu, pretože aj oni musia vyjadriť svoj názor, aj oni musia jasne povedať, že sa nesmú ženy byť a že sa nemôže používať e, násilie. Nie je to forma rozhovoru ani vo vzťahu, ani v rodine. Ešte 30 sekúnd. Poprosím vás o 30 sekúnd. Takže ešte veľmi v stručnosti. Ešte jedna vec. Dámy a páni, v Poľsku vieme veľmi dobre, že katolická církev zohráva dôležitú úlohu v verejnom živote. Hovoríme o mnohých veciach v tomto kontexte násilie na ženách, pozícia v podnikoch, e, starší ľudia a tak ďalej. So mnou pracuje so mnou spolupracuje aj e, skupina zástupcov náboženstiev, je to niekoľko desiatok e, ľudí z rôznych církví, ktorí so mnou pracujú na boji proti domácemu násiliu a všetky tieto náboženské obce sa zaktivizovali aj protestanti, aj katolíci, aj ortodoxní a dokonca aj moslimovia a e, židovská obec, e, ktorá je silne zastúpená v Poľsku. Čiže domáce násilie môže takto naozaj e, začať ubúdať. A ja by som chcela apelovať aj na podnikateľov. Zamestnávajte ženy, pretože ženy sú nielen dobré pracovníčky, ale naozaj sa vyplatí e, ženy zamestnávať. A ženy sú takisto dobré členky církvy. Právne predpisy idú jedným smerom, ale spoločenský život ide iným smerom a preto ja by som rada využila všetko na to, aby sme mohli implementovať naše predpisy. Srdečná vďaka našim hostiom. Je mi ľúto, že máme málo času, ale jednoducho bol tu veľký záujem, boli položené mnohé otázky. My sa tešíme na spoluprácu s predsedníctvom a želáme vám veľa úspechov v rámci vašej dôležitej práce. Ešte raz srdečná vďaka.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 continue. Prosím, pokračujme. Tu sme sa dostali k bodu číslo 5 nášho programu a je to oznámenia zasadania koordinátorov. Máme tu rozhodnutie zo zasadania koordinátorov 22. júna. E, máte to vo vašich podkladov, podkladoch, vašich materiáloch. A chcela by som povedať, že ak nie sú proti tým rozhodnutiam nejaké námietky, budeme považovať tieto rozhodnutia za schválené. Pani Bauer, nech sa páči. Thank you very much. Um, Ďakujem pekne. Ja mám požiadavku chcem poprosiť e, kolegyne, aby vrátili e, ten prípad e, alebo ten spis balíku o obyťach naspäť na schôdzu koordinátorov, pretože som na schôdzi koordinátorov požiadala, aby sa spojilo to IPO, čo sme mali v vysokej fáze rokovaní s návrhom nariadenia, čo má za cieľ doplniť právny nástroj na vzájomné uznávanie opatrení na ochranu, um, ktoré sa rieši v eh, trestných veciach, a to je IPO, a zabezpečenie eh, toho, že všetky ochranné opatrenia eh, v členských štátoch budú mať prospekt z tohto mechanizmu. A bolo to zle pochopené a bolo to spojené s právami obetí, teda so smericou o právach obetí. Zdá sa mi teda, že to bolo nevhodné rozhodnutie na jednej strane môj návrh spojiť e, dva predpisy, ktoré e, sa doplňujú vzájomne. A bolo to prijaté a rozhodnutie sa však urobilo vo veci dvoch iných predpisov. Takže chcem vás požiadať, aby ste to vrátili na schôdzu koordinátorov a prehodnotili toto rozhodnutie. Tak, Mrs. Power, Ďakujem pekne, pani Bauer. Takže je tu istá námietka, ktorá sa týka výsledku zasadania koordinátorov z 22. júna. Chcela by som iba objasniť, že tu nedošlo k nejakému nedorozumeniu, bolo to jasné rozhodnutie koordinátorov ale v zmysle pravidiel je to tak, že ak sú nejaké námietky proti rozhodnutiu koordinátorov, tak pravidla hovoria jasne, že náš výbor má za úlohu hlasovať o tomto rozhodnutí a ak väčšina podporí námietku proti tomu rozhodnutí, tak sa opätovne tá otázka otvorí na ďalšom zasadaní koordinátorov. Takže teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o zápisnici zo zasadania koordinátorov z 22. júna a ide tu o, o ten balík týkajúci sa obetí. Teraz by som chcela položiť otázku, že tí, ktorí sú toho názoru, že rozhodnutie koordinátorov by malo naďalej platiť, aby zdvihli svoju ruku teraz, De som stödje Tí, ktorí podporujú návrh, že teda sú námietky proti rozhodnutiu koordinátora, poprosím, by teraz zdvihli ruku. Eh, tak ska ni ha, då har vi... Eh, Ďakujem pekne, takže teraz sme hlasovali a výsledok je ten, že 13 členov hlasovalo za to, aby to rozhodnutie koordinátorov 22. júna platilo a 10 členov hlasovalo za námietku. Takže náš výbor rozhodol, že rozhodnutie koordinátora 22. júna platí aj naďalej. Då går vi vidare på dagordningen och vi startar... Pokračujeme ďalej v našom programe, dostávame sa k hlasovaniu, máme tu viacero bodov, ktoré budeme hlasovať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 sa srdečne poďakovať všetkým tieňovým spravodajkyniam aj e, za ich pozmeňujúce návrhy, aj frakciám za kompromis a dúfam, že sa e, nám že podarí toto stanovisko e, tak prevrať, že bude môcť byť prijaté aj vo výbore pre zamestnanosť. Ďakujem pekne a rovno pristúpime k hlasovaniu. And we start with compromise number two, vote. Začneme s kompromisom 2, e, hlasovanie. Kto sa, sa e, zdržal, kto, kdo je proti, prijaté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 4, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 6, kto je za, proti, zdržal sa za, 7, proti, zdržal sa prijatý, 8, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, Pozmeňujúci návrh 11, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Vy máte kartu a hlasovali ste? Proti? Dobre, zamietnutý. A hlasujete za, aj tak je zamietnutý. Dobre. Teraz pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 13. Kto je za? Proti? zdržal sa zamietnutý, 14, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, preveríme, 14, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, Takže je to e, zatvorené a hlasovanie za, 14 za, 14, 16 za, 14 proti. A teraz... We have counted. Počítali sme to. We have counted Mrs. Costa. You have... My sme to počítali, pani Costa, vy ste hlasovali. Adopted. Yes. Amendment 14 is... Pozmeňujúci návrh 14, prijatý. Dobre. Môžeme ísť na pozmeňujúci návrh 18. Kto je za 18? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 27. Kto je za? Proti? zdržal sa prijatý. Preveríme 27, otváram hlasovanie. Ešte o jeden viac e, za socialistov. Takže jeden náhradník z SAD nemohol hlasovať, takže teraz je to v poriadku. Zatváram hlasovanie a je to prijaté. 29. Kto je za? Druhá časť. 29. Druhá časť. Kto je za? 29. Druhá časť. Kto je za? EPP žiada hlasovanie po častiach, druhú časť. Prosím, hlasujme 29, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Myslím, že to je prijaté. 29 sme mali, e, druhú časť, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 32. Kto je za? Proti? Vypadáva. Ideme na 36. 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 35, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 37, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 38, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 40, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 41, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 41 preveríme, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 42, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 43. Preveríme 42. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 43, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Preveríme 43, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 52. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. 53. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Teraz ideme na mm, pozmeňujúci návrh 1. Kompromis 1. Kompromis 1. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 4, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? Preveríme. Preveríme 7. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je prijatý 16 e, za, 14 proti. 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý musíme preveriť. Otváram hlasovanie číslo 8. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 15-15. Vy ste hlasovali nie, takže je zamietnutý. Teraz číslo 9, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 10, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz máme konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je prijatý, blahoželám. yeah. Vi går vidare till nästa omröstning och det är ehm, betänkandet. Máme za sebou hlasovanie a ďalej budeme hlasovať o správu o situácii žien, ktoré sa približujú k dôchodkovému veku. A teraz chcem dať slovo pani Bauer. Ona chce sa k tomu vyjadriť, než začneme hlasovať. Mrs Bauer, om eh, du har någon kommentar innan vi startar omröstningen. Pani ehm, Bauer, ehm, máme pripomienky alebo komentár? Máte pripomienky? než začneme s hlasovaním? For, for all shadows and... nie, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí zlepšili svojimi pozmenujúcimi návrhmi tento návrh správy. Zdá sa mi, že sme dosiahli rozumný kompromis, tak len hlasujme. And we start the voting. Ďakujeme a začneme hlasovať. Prvý pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 24. Kto je za? Preveríme 23. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je zamietnutý. Ideme na pozmeňujúci návrh 24, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 25, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 26, kto je za, proti, zdržal sa mm, prijatý. A teraz máme kompromis 4 a mm, máme ústny pozmenujúci návrh ku kompromisu 4 a to je, to je nasledovný. Zmeniť slovo financial ability to healthcare na affordability OK. Máte nejaké pripomienky, výhrady? Nie? Dobre, tak môžeme hlasovať o kompromise 5, nie 4, kompromise 4 s týmto ústnym pozmenením. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 31, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 33, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 35, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 36, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý 44, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 45, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 46, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 47, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 48, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 49, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 50, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 51, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 52, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, zamietnutý. 53, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 54, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 55, kto je za, proti, zdržal sa prijatý prijatý, 56, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 10, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 63, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 64 eh, je stiahnutý a ideme na 65. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 66. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 68. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 69. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 70. Kto je za? proti, zdržal sa prijatý. 71 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, 71, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 72, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 73, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz máme 74 za. Máme ústny pozmeňujúci návrh rovnako ako u kompromisu 4. Áno. Zmeniť financial viability of healthcare na affordability of care. Nikto nemá výhrady, takže hlasujeme s týmto ústnym pozmenením 74, kto je za, proti zdržal sa, prijatý. 75, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 76, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 77, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 78, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 79, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 80, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 81, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 82, vypadáva. 83, za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme preveriť. Zamietnutý, ale preveríme. Ťažké to bolo 83. Prosím, hlasujte, otvárame hlasovanie. Zatvárame hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Osemdesiat Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 85. Kto je za? Proti zdržal sa prijatý. 86, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 87, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz 90, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 91, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 92 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. Druhá časť, 92, kto je za, proti, zdržal sa prijatá. 93, preveríme druhú časť, 92, Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Teraz 93, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. A 94, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 1, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 2, za, proti, zdržal sa prijatý, 3, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 5, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 6, v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 9, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 9 sme už mali. Otváram hlasovanie, preveríme to. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 10, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 11, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 13, za, proti, zdržal sa, prijatý. 14, za, proti, zdržal sa, prijatý. 15, za, proti, zdržal sa, prijatý. 16, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 2, za, proti, zdržal sa, prijatý. 18 za, proti, zdržal sa prijatý. 19 za, proti, zdržal sa prijatý. A nakoniec kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. A konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Blahoželám pani Bauer. And now we vote. Nu går vi till omröstning om nästa ärende. Teraz budeme hlasovať o ďalšom bode, čo je je to stanovisko k pre výbor ITRE a je to stanovisko zelenej knihy od výzve k príležitostiam vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ. Spravodajkyňa na našom výbore je pani Thomsen. Chcela by som sa spýtať, či pani Thomsen by sa chcela k tomu nejako vyjadriť. Nech sa páči, pani Thomsen. Nie, výborne, takže môžeme pristúpiť priamo k hlasovaniu. Bauer. Pani Bauer, nech sa páči. Mm, chcel by som spýtať, či sme mohli hlasovať unblock. Any objections? Je niekto proti, čo sa týka tohoto návrhu, aby sme hlasovali blokovo? E, Mrs. Janukodakis, could we take the... Pani Janukodakis, môžeme tých prvých šest kompromisov dať dokopy? Môžeme hlasovať unblock? Nie? Dobre, takže budeme hlasovať postupne. No, I have it. So we start voting, please. Compromise number one, voting. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis číslo 2, za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz tu máme návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A dostávame sa k číslu 6, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa schválené. 11 za, proti, zdržali sa schválené. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, proti, zdržali sa schválené schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 a 24. Dobre, takže budeme hlasovať o 23 a 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalšie číslo 30. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 32. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Číslo 2. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 3. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Gratulujem pani Thompson. And the next one Eh, Nästa ärende vi ska rösta om det är er Ďalší bod, ktorom budeme hlasovať, je stanovisko pre výbor DV. Má to veľmi dlhé označenie. Je to úloha vlastníckých práv, vlastníctva majetku a vytvárania bohatstva pri odstraňovaní chudoby a podpore udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. A naša spravodajkynia je pani Kosta, nech sa páči, máte slovo. E Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegyňam a kolegom zo všetkých e, politických skupín, ktorí podporili túto správu. A chcem ešte povedať, že dnes sa konal vynikajúci seminár. Niektorí kolegovia z výboru DV a Agri sa na ňom zúčastnili. Bol to spoločný seminár a tam sa ukázalo, že prístup žien k zdrojom, najmä k vode, to bude jednou z najdôležitejších tém, ktorú bude musieť riešiť parlament. A pre nás to bude veľmi zaujímavé, ako pre e, výbor pre práva žien, čiže eh, zdroje, poľnohospodárske zdroje, rozvoja a tak ďalej. Ďakujem pekne a teraz pristúpim k hlasovaniu. Kompromis jeden, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci to odpadá takže prejdeme k 15 za, proti zdržali sa prijaté, 16 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 2 za, proti zdržali sa schválené a teraz 23 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 3 za, proti zdržali sa schválené, Kompromis číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. A potom Ehm, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté desina, číslo 10 za, proti, je to zamietnuté, skontrolujeme si to, desinu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Blahoželáme pani Kosta. Ähm, tu sa dostávame k poslednému hlasovaniu. A je to správa pre výbor EKON, a ide tu európsky semester pre koordináciu hospodárskej politiky a spravodajkyňa za náš výbor je pani Cornelisen a dávam slovo pani Cornelisen. Chcem sa spýtať, či by chcela ešte pred hlasovaním priniesť nejaké komentáre. Nech sa páči, máte slovo. Just, just Veľmi stručne chcem povedať, že som sa dnes rozprávala so spravodajkyňou z Ekonu a je otvorená niektorým našim návrhom a dúfam, že môžeme čo najrýchlejšie e, spustiť niektoré potrebné rozhodnutia, aby sme zabezpečili, že výbor FAM bude naozaj zapojený skutočne do toho európskeho semestra. Ďakujem pani Corneliusen. Môžeme začať s hlasovaním. 6. Eh, za, proti, zdržali sa schválené. 7 eh, za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 11. Ústne pozmeňujúci návrh od pani Záborskej je k tam. Eh, má niekto výhrady? Pani Barvanova, nech sa páči. E, poprvýkrát vidím tento ústny pozmenujúci návrh, pretože e, sa e, nikto so mnou o tom nerozprával. Myslím, že to trošku mení zmysel toho, čo ja som chcela povedať a trošku to ide iným smerom, takže nemyslím, že tu je to primerané. Ďakujem. Hlasujeme teda o 11. bez akéhokoľvek ústneho pozmeňujúceho návrhu, takže 11. Kto je za? Against abstention. Proti zdržali sa schválené. 12 in favor. 12 za, proti, zdržali sa, e, zamieta sa. Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, e, e, zdržali sa schválené, teraz 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kontrola. Skontrolujeme si 14 za. E, pardon, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 v troch častiach, prvá časť, prepačte, 25, číslo 25, v troch častiach prvá časť, za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Druhá časť 25 kontrolujeme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 25, tretia časť. Ústny pozmenujúci e, návrh pani Záborskej. Máte nejaké výhrady? Je to 25, tretia časť. S ústnym pozmeňujúcim návrhom máte k tomu výhrady? Áno, máme výhradu, takže hlasujeme o 25. o tretej časti bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 26 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 27 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 28 za proti zdržali sa schválené, 29 za, proti zdržali sa schválené. Jednotka za, proti zdržali sa schválené. Kontrolujeme jednotku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Dv- štvorka za, proti, zdržali sa prijaté. Peťka za, proti, zdržali sa schválené. A teraz hlasujeme o konečnom návrhu. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujeme pani Cornelissen. Så vill jag tacka alla kollegorna för den här... Ďakujem pekne kolegyňam kolegom za dnešné hlasovanie. A rovno pokračujeme v našom programe. A akorát počkáme ešte minútku, kým pristúpime k ďalšiemu bodu. Now we start again. Nu börjar vi igen. Takže pokračujeme v našom programe. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu. Poprosím vás akurát, aby ste opustili túto miestnosť. Ak chcete viesť bilaterálne diskusie, nech sa páči na chodbe, lebo my sme chceli pokračovať v našom programe. Takže dostávame sa k bodu o príspevku politik EÚ na podporu rovnosti mužov a žien k boju proti kriminalite mládeže. A je to správa z vlastnej iniciatívy. A našou spravodajkyňou je pani Záborská. A rovno by som vám dala slovo, pani Záborská. Nech sa páči, poprosím vás o úvod do diskusie o tejto správe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. a zároveň by som chcela veľmi pekne poďakovať za vašu ústretovosť presunúť tento bod na dnešné popoludnie vzhľadom na e, závažné udalosti rodinné a preto sa zajtra nemôžem zúčastniť e, rokovania nášho výboru. Dostávame sa eh, k prepracovanej správe o prínose eh, rôznych európskych politík v oblasti rovnosti mužov a žien eh, v boji proti kriminalite mladistvých. Ja sa nebudem vrácať k niektorým diskusiám a k niektorým témam, ktoré sme tu už prebrali pri tomto texte je vidieť, že je veľa politik v oblasti rovnosti príležitostí, v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami, ktoré môžu prispieť v boji proti kriminalite mladistvých. Nie je to len, nie je to len politika rovnosti príležitostí, ale je to aj politika zosúladenia rodinného a pracovného života, politika sociálnej solidarity, e, politika aj v oblasti vzdelávania. A e, preto som sa snažila e, v tej mojej správe načrtnúť všetky tieto oblasti. Určite by sa dalo napísať toho viacej, ale vzhľadom k tomu, že náš text je Eh, na základe eh, eh, rokovacieho poriadku obmedzený, čiže určite môžeme ešte ďalšie aspekty v, v tejto oblasti doplniť v rámci pozmeňovacích návrhov. Tak ako v prvom prípade aj pri tejto správe som vychádzala len z oficiálnych dokumentov európskych a medzinárodných inštitúcií, ktoré boli schválené na rôznych rokovaniach týchto inštitúcií, či už to bola Organizácia spojených národov, Európska komisia, Európsky parlament, Európsky sociálny a ekonomický, ekonomický výbor, ďalej Rada Európy alebo Svetová banka a preto e, som sa snažila, aby táto správa nebola poznačená závermi rôznych štúdií, ktoré vypracovali či už univerzity alebo, alebo mimovládne organizácie, aby, bolo, aby ten pohľad bol čo najobjektívnejší a aby eh, sme vylúčili niektoré kontroverzné názory vzhľadom k tomu, eh, vzhľadom k politickým líniám, eh, ktoré sú úplne prirodzené v tomto parlamente. Eh, keď sme hovorili o tejto téme prvýkrát, tak viacerí z mojich kolegov mali pripomienku, že v tejto správe nie je definícia kriminality, alebo v tom pôvodnom texte nebola definícia kriminality mladistvých. Čiže snažila som sa v týchto oficiálnych dokumentoch dopátrať e, definície, ale jediné, jediné vymedzenie pojmov, a to tzv. minimálnych štandardných pravidiel, e, som našla v e, Organizácii spojených národov a preto v tejto správe som sa snažila podľa tých kritérií, podľa tých pravidiel výkonu spravodlivosti voči mladistvím ako to definuje Organizácia spojených národov, definovať osobu mladistvu a definovať e, trestný čin. A spojením toho nám vyjde definícia, že mladistvý delikvent je dieťa alebo mladá osoba, ktorá je obžalovaná alebo uznaná vinou e, zo spáchania trestného činu. E, Zároveň je treba povedať, že nie sú to len mladiství, ktorí páchajú, e, páchajú e, trestné činy voči, e, voči celej spoločnosti, ale aj voči sebe navzájom. Čiže čím ďalej viacej narastá rodovo podmienené násilie, ktoré je páchané medzi chlapcami a dievčatami, hlavne chlapcov voči dievčatám a sú to aj závažné trestné činy e, k e, skupinového násilia alebo, alebo um, znásilnenia. A tieto sú mnohorazí motivované alebo sú v pozadí vidieť drogovú závislosť, alkoholizmus, fajčenie rôznych omamných látok. A preto, preto v tom komplexnom pohľade treba brať do úvahy aj tie nepriaznivé okolnosti, ktoré môžu viesť eh, mladistvých eh, k páchaniu trestnej činnosti. Eh, keď najlepšie ekonomický a sociálny výbor v rámci Európskej únie definuje aj rôzne ekonomické a sociálne faktory, v ktorých mladí ľudia vyrastajú a ktoré môžu vplývať na na ich e, správanie a v, tejto, v tej mojej správe som sa snažila e, vypočítať alebo uviesť všetky tie nepriaznivé okolnosti, v ktorých sa mladí ľudia v súčasnej dobe nachádzajú a ktoré ich môžu viesť e, k, k páchaniu trestnej činnosti. E, ďalej som sa snažila e, počiarknúť e, úlohu rodiny, úlohu sociálnej solidarity a súčinnosti medzi, medzi školou, spoločnosťou a, a rodinou. A načetla som niektoré riešenia vzájomnej spolupráce. A treba myslieť na to, že je v, či už v, začiatku páchania trestnej činnosti alebo, pri, pri, alebo neskôr v resocializácii mladých ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť. Nie je tu len úloha rodičov, ale je to aj úloha učiteľov a preto treba skvalitňovať vzdelávanie pedagógov a zlepšovať spoluprácu medzi e, rodičmi a učiteľmi a to hlavne v, e, vo včasnom odhalovaní E, náznakov kriminality, pretože e, myslím si, že celou tou mojou správou sa, sa e, nejak tiahne aj otázka prevencie, čo je, myslím, vzhľadom na mladý život, o ktorom tu nahovoríme, veľmi dôležité, aby sme tú kriminalitu podchytili čo najskôr, aby nezašla do, do vážnejších štádií Eh, okrem tej školy, rodiny, eh, počiarkujem aj úlohu masovo-komunikačných eh, prostriedkov a médií, hlavne otázku internetu, ktorá a takisto internetu a aj rôznych, rôznych hier počítačových, ktoré priamo navádzajú mladých na páchanie trestnej činnosti. Eh, viacerí kolegovia pri tej minulej diskusii hovorili o tom, že treba spomenúť eh, marginalizované skupiny, či už skupiny, ktoré eh, sa dostali na okraj spoločnosti na základe sociálnych a finančných problémov, alebo potom je to otázka migrantov, otázka mm, aj marginalizovaných skupín, minorít, ktoré ktoré vzhľadom na ich e, veľmi ťažkú e, sociálnu a ekonomickú situáciu e, majú oveľa bližšie k tomu, aby ich deti riešili túto situáciu páchaním trestnej činnosti a to aj navádzaním dospelých na danú trestnú činnosť. Preto tu spomínam nulovú toleranciu voči dospelým, ktorí navádzajú mladistvých na na páchanie trestnej činnosti. E, ešte, ešte krátko spomeniem e, úlohu e, inštitúcií, a to úlohu jak v prevencii, tak aj v prevýchove, rôzne programy na opätovné začleňovanie mladých delikventov do spoločnosti, boj proti tvrdým drogám a proti iným škodlivým látkam, ktoré E, ktoré sú často na pozadí páchania e, trestnej činnosti, zapájanie inštitúcií v prevencii rodovo podmieneného násilia medzi e, mladými ľuďmi a takisto aj úlohu, výchovnú úlohu širšej, širšej rodiny, a starších ľudí v postproduktívnom veku. Hovoríme tu o medzigeneračnej solidarite a myslím, že tá medzigeneračná solidarita je aj medzi, medzi starými rodičmi a, a vnúčatami, ak, ak majú tú možnosť, aby pozitívne vplývali. Uh, už na záver poviem len, len toľko, že spoločnosť by sa mala snažiť uh, vytvoriť také podmienky, taký legislatívny rámec, aby aby rodičia mali toľko času na výchovu svojich detí, koľko potrebujú. A tu vidím eh, hlavne rezervy v zosúladení eh, rodinného a pracovného života, plus na, eh, na možnosť voľby opatery detí, aby E, tí rodičia, ktorí sa chcú angažovať v pracovnom živote, aby mali možnosť vybrať si takú starostlivosť o svoje deti, ktorá im vyhovuje. A myslím, že tu by mohli byť príkladom viaceré štáty e, Európy, či už severské, alebo, alebo aj iné, kde e, rôzne formy predškolskej výchovy sú tou spoločnosťou doceňované rovnako a aj finančne. E, finančne honorované. Ja viem, že, že e, je ešte, sú ešte veci aj ja z mojej strany, ktoré by som do tejto správy doplnila. Ja chcem poďakovať e, pani poslankyni Cornelisen a pani Nikolaj, ktoré mi poslali pripomienky k tomu prvému textu a a snažila som sa ich zohľadniť v tom texte, ktorý som pripravila teraz. Ďakujem pekne za pozornosť a rada budem diskutovať o vašich pripomienkach. Ďakujem pekne. Vám tak... Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz má slovo pani Cornelisen. Nech sa páči. Thank you, Mrs. Chair. Ďakujem, pani predsednička. Nemali sme až toľko času. Zdá sa, že táto správa prichádza e, vo, v takých krátkých časových, e, v dlhých časových odstupoch, ale vždy to prichádza naraz. Urobili sme určité zmeny v správe oproti poslednej verzii ale nie až toľko a ešte stále so, nie som presvedčená, že rodová rovnosť a kriminalita mladistvých e, majú veľa spoločného. Sú rozdiely medzi mužskými a ženskými páchateľmi a mužskými a ženskými obeťami, ale táto e, správa o tom moc nehovorí, je veľmi e, široká, všeobecná, veľmi má metie. Naposledy, keď sme o tom diskutovali, hovorili sme na stretnutí koordinátorov, ako postupovať s týmto dokumentom. Povedalo sa, že to postupíme späť na novú verziu. Skupina, minimálne e, koordinátori e, k tomu mohli teda e, predkladať návrhy. Ja som sa posnažila urobiť, čo som mohla a predložila som stránku návrhov a ako si sa mi nedarí nájsť moje návrhy v tom dokumente, ktorý je teraz predo mnou. Je mi to ľúto, ale ešte stále si, som si nie celkom istá, či by sme mali pokračovať s touto témou my ako Výbor pre práva žien. Ďakujem. Tak, Mrs. Cornelissen. Ďakujem pekne. Pani Cornelissen, teraz pani Papadoplo. Yes, I'm a servant. I... Uh, Áno, ja sa obávam, že musím podporiť práve to, čo povedala pani Corneliusen, pretože som si prečítala správu a mám dojem, že áno, boli tu urobené určité uh, zmeny, ale sú skôr marginálne uh, E, sú tam faktory, ktoré ovplyvňujú správanie mladistvých, ale hlavná vina sa kladie na rodiny, najmä na rozvrátené rodiny. Čiže ak mladistvý pochádza z rozvrátenej rodiny, tak je tu tendencia, že sa stane zločincom, ale to tak nie je, pretože keď sa pozrieme na rôzne uznesenia Rady Európy, Mám jedno z odporúčaní práve predo mnou, odporúčanie číslo 2003-2020 výboru ministrov pre členské štáty a tam sa hovorí, e, že kriminalita mladistvých sa musí skúmať multidisciplinárne a multiagentúrne a mnohí ľudia, aj e, rodiny, ale aj e, komunita napríklad zohráva úlohu v tom, ako sa správa mladiství. Takisto v tomto odporúčaní je záujem o etnické menšiny, menšiny mladé ženy, ktoré vyrastajú v skupinách so špeciálnymi intervenčnými problémami. V tomto odporúčaní Rady Európy sú dobré definície, dobré veci, ktoré by mali byť zohľadnené v e, správe pani Záborskej. No a samozrejme v skupine SAD máme dojem, že sociálny obsah eh, v sociálny dopad eh, nie iba rodiny, ale aj širšieho okolia má byť zohľadnený v tejto správe. Ďakujem pekne, pani Papadopoulos. A teraz pani Thompson. Eh. Ďakujem. Aj ja som si prečítala správu a myslím si, že Toto nie sú neobsahuje táto správa práve tie najdôležitejšie dôvody kriminality mladistvých. Myslím, že je zvláštne, že spájate o pracujúcich rodičov s kriminalitou mladistvých. No, v mojej krajine štatistiky ukazujú, že nepracujúci rodičia z imigrantského prostredia práve majú deti, e, ktoré najčastejšie sú e, potom pachatelia trestných činov. Ja som na Slovensku navštívila e, miesta, kde 90 Rómov boli doma celý deň, deti nechodili do školy, venovali sa trestnej činnosti a bolo tam veľa problémov. Čiže ja tu naozaj nevidím prepojenie medzi pracujúcimi rodičmi a ich deťmi, ktoré, ktoré sa stávajú pachateľmi trestných činov. Keď sa pozrieme napríklad na slobodné matky, keď závisia od sociálnej pomoci, sú doma celý e, deň a potom dlho spia, nechodia do práce, sú frustrované a keď odídu do práce, začnú zarábať peniaze, sú šťastnejšie, sú s inými dospelými počas dňa a potom E, majú aj menej často deti, ktoré páchajú trestnú činnosť. Čiže ja nechápem celú túto logiku vo vašej správe, teda že by e, rodičia mali e, sa prestať zapájať do trhu práce a starať sa o deti. Je dôležité, aby sme mali dobré inštitúcie. My sme našli v Dánsku rodinu s desiatimi deťmi, boli proti interrupciám, boli doma celý deň a teraz, bohužiaľ už príliš neskoro, sociálne úrady ich našli a deti zobrali z domu a teraz ja často e, cestujem po Európe a vidím, že deti e, veľmi často žijú v hrozných podmienkach, ale e, naše úrady neodoberajú deti z týchto zlých domovov. Mnohí rodičia nie sú schopní byť rodičmi, alebo keď sú iba na polovicu e, rodičmi, tak potom verejné inštitúcie, škôlky, školy, mládežnícke organizácie, to sú presne inštitúcie, ktoré musia kompenzovať to, čo nedokážu poskytnúť rodičia. Ja potrebujem túto perspektívu. Ako zachrániť tie deti práve z domácnosti, z rodín, ktoré nefungujú. Najhoršia vec je, keď e, v nefunkčnej rodine sú rodičia doma s deťmi. Lepšie je byť v dobrej stimulujúcej škôlke. Mrs. Thompson, Mrs. Nikolaj, Ďakujem pekne, teraz pani Nikolaj. E, Ďakujem, pani predsednička. Ja nechcem hovoriť o tejto správe priamo, ale bohužiaľ táto nová verzia to nie je verzia, ktorú som očakávala. Je to verzia, ktorá je ešte zmetenejšia, pokiaľ ide o otázku prepojenú priamo s témou. Téma e, je samozrejme do určitej miery ťažká. Nie je jednoduché e, vytvoriť e, kauzálne prepojenie medzi rovnosťou príležitostí a politikami pre túto rovnosť a E, trestnou činnosťou mladistvých. Ale chcem byť aj pozitívna, ak je to možné. Ja som predložila už veľa pozmeňujúcich návrhov, aby som sa posnažila zlepšiť kvalitu práce. Keby to bolo možné urobiť niečo e, urobiť niečo s týmto textom. Mohol by to byť dobrý materiál, ale v tejto fáze je tam veľa zmetočného, je tu veľa otázok a ja spomeniem iba prvé tvrdenie. Ide o možnosť iniciovať reflexiu o politikách rovnosti. Ja si myslím, že sa takéto niečo iniciovalo už pred dlhým časom už sa pracovalo na takýchto témach a sú tam aj iné otázky. Ja si myslím, že Možno v septembri by sme mali ešte predložiť pozmenujúce návrhy, pretože bohužiaľ budúci týždeň máme zelený týždeň, už končí parlament, ale možno by sme ešte v tej ďalšej fáze mohli zlepšiť správu. Tak Mrs. Nikolaj, och då Ďakujem pekne, pani Nikolaj. A teraz by som dala slovo zástupkyni komisie. Je to pani Merina, nech sa páči. Thank you very much. Uh, thank you for this interesting discussion. And... Ďakujem, ďakujem za túto zaujímavú diskusiu, aj za návrh správy. Mm, počúvala som vás s mm, pozornosťou a rada by som sa vyjadrila tomu pri na najbližšej budúcej príležitosti. Tak, ok, Mrs. Bauer. Ďakujem pekne. A teraz pani Bauer, nech sa páči. Thank you so much. Just a, uh, short comment. Uh... Ďakujem, len krátka pripomienka do diskusie a uh, k správe. Niekedy máme problémy, ktoré sú na rozhraní právomoci a zodpovednosti rôznych výborov. Možno takáto správa by um, mohla byť vhodná pre výbor LIBE alebo výbor pre kultúru alebo ďalšie. No, bez pochyby je pravda, že zosúladenie rodinného a pracovného života má dopad na túto otázku. Niekedy je ťažko dosiahnuť e, vhodnú rovnováhu, ale rodinné zodpovednosti sú bez pochyby. Súhlasím, že máme rodiny, ktoré predávajú deti a máme rodiny, ktoré nefungujú a máme naozaj rôzne druhy reality v súvislosti s rodinou, mám pocit, že je naozaj ťažké nájsť úroveň, pri ktorej môžeme mať na to komplexný pohľad, pretože skutočnosť je taká špecifická, rôzna, no myslím, že by sme sa mali pokúsiť sformulovať e, náš osobitný príspevok k riešeniu e, tejto témy. Tak, Mrs. Bauer. Ďakujem pekne, pani Bauer, pani Záborská, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za, za všetky pripomienky. E, dovolte mi, aby som, e, aby som možno nie celkom súhlasila hlavne s tými e, kolegyňami, ktoré hovorili, že sa sústreďujem hlavne na rodinu ako, ako na element, ktorý najviac vplýva či už na, či už na výskyt, výskyt delikvencie mladistvých alebo, alebo na jeho riešenie alebo na jeho vývoj. E, okrem spomínania, zosúladenia rodinného a pracovného života, ja si myslím, že málo kto z nás e, môže poprieť, že by e, zosúladenie rodinného a pracovného života nemalo vplyv na, eh, na eh, delikvenciu mladistvých, eh, pretože všetky štatistiky a všetky inštitúcie, ktoré oficiálne inštitúcie európske a medzinárodné hovoria o tom, že, že hlavne čas, ktorý rodičia venujú deťom, má vplyv na možnosť. Nie je to absolútny, absolútny element, ktorý, ktorý spôsobuje alebo zabraňuje, pretože nič nie je čierno-biele, nič nie je priamočiare, ale e, v istom slova zmysle e, čas, ktorý rodičia trávia s deťmi má vplyv na vývoj toho dieťaťa, pretože keby, keby to takto nebolo, tak sa v európskej politike vôbec nemusíme snažiť, aby sme zosúladili rodiny a pracovný život, pretože v tom prípade by to bolo e, celkom, celkom jedno. E, v odstavci 8 e, ja, to je najdlhší paragraf v celej mojej správe, kde hovorím a kde vypočítavam všetky e, všetky e, možné príčiny alebo všetky možné aspekty, ktoré by v istých okamihoch mohli spôsobiť delikvenciu mladistvých. Ani, užíva, ani, ani užívanie drog nemusí na 100% spôsobovať delikvenciu mladistvých. A to, čo hovorila e, pani poslankyňa Thompson, e, o, o rómskych rodinách, to nie sú fungujúce rodiny. To sú v istom slova zmysle rozvrátené rodiny, pretože sú to rodiny, kde síce žije pod jednou strechou otec, mama a ich deti, ale sú to rodiny, v ktorých rodičia nepracujú, kde neposielajú deti do školy, kde e, navádzajú tieto deti na trestnú činnosť. Čiže takúto rodinu my nemôžeme hodnotiť ako rodinu, ktorá, ktorá je funkčná a dieťa žije vo funkčnej rodine a napriek tomu e, pácha trestnú činnosť. A myslím si, že všetko to, e, čo tu povedala, je zahrnuté v tom, v tom bode 8 a myslím, že od, od, od chudoby a médií a čo ja viem, marginalizovaných skupín a, a iných e, in, a výchovy a formácie detí som tam vymenovala skutočne skutočne na veľkom priestore, veľkom priestore tie, e, tie e, a, a nevymyslela som si to ja, je to na základe definícia, na základe špecifikácie e, dokumentu, ktorý prijal Európsky hospodársky a sociálny výbor. Samozrejme, že že do tejto správy sa dá doplniť ešte, ešte veľa, veľa vecí ale hovorím, e, e, i možno, možno tá téma je široká, tak ako povedala pani Bauer, je na rozhraní e, viacerých výborov, ale keď si zoberieme tak 80 správ, ktoré boli prijaté vo výbore pre práva žien, sme v rámci konfliktu medzi jednotlivými výbormi e, mohli, e, mohli odmietnúť x správ alebo x pozmeňovacích návrhov, ktoré boli na výbore prijaté a mohli sme povedať, že ich nemôžeme prijať, lebo sú v kompetencii niektorého iného výboru. Napriek tomu veľmi pekne ďakujem za túto diskusiu, aj keď po nej nie som si celkom istá, že v tomto výbore nájdeme spoločnú reč že v tomto výbore, aj keby e, budem vďačná za všetky pozmeňovacie návrhy a aj keby som sa snažila tie pozmeňovacie návrhy na 100% akceptovať a všetky tie pozmeňovacie návrhy dať do tej správy, tak e, ja mám stále pocit, že proste politicky uh, čo je škoda, čo je, čo je na škodu tej témy, ktorá, <clears throat> ktorá je veľmi vážna, sa len veľmi ťažko budeme môcť dohodnúť. A ja poprosím pani, pani predsedničku, aby síce ohlásila e, timing, aby ohlásila kalendár v pokračovaní tejto správy, ale ak dovolíte, ja sa dozajtra rozhodnem, či v tej správe pokračovať budem. Ďakujem pekne. Tak, Mrs. Zaborská. Ďakujem pekne, pani Záborská. Ako sme pôvodne plánovali, lehota pre pozmeňujúce návrhy je stanovená do 15. júla do 12. Je to skutočne veľmi málo času. V zásade sme my už e, v minulosti informovali o tomto termíne. Chcela by som si teraz vypočuť názor našich členov, tieňových spravodajcov. Pani Záborská je toho názoru, že by sme mali stanoviť inú lehotu pre pozmeňujúce návrhy, mali sme posunúť to trošku. To by ale znamenalo, že by sme nemohli hlasovať v septembri, museli sme hlasovať neskôr. Preto by som sa pani Záborská chcela spýtať, že ako si predstavujete vy ten termín. Nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem pekne. Ja som sa chcela opýtať, že tým, že sa hlasovanie posunulo na polovičku septembra, či časovo nevíde, aby v termín podávania pozmeňovacích návrhov bol ten prvý e, týždeň po, po dovolenkách. Či, či sa to dá, alebo nie. Neviem presne, koľko je tam pracovných dní. om vi ska rösta. Ak teda máme hlasovať 15. septembra, tak máme možnosť presunúť lehotu pre pozmeňujúce návrhy na 29. augusta. Chcela by som si rada vypočuť názor našich členov na túto skutočnosť, my sme pracovali pomerne dlhý čas na tejto téme, takže došlo by k ďalšiemu určitému omeškaniu, ale samozrejme ešte by sme mohli stále hlasovať 15. septembra, pričom by lehota pre pozmeňujúce návrhy bola 29. augusta. Aké je želanie nášho výboru? Je názor výboru, že by sme mali presunúť lehotu pre pozmeňujúce návrhy na 29. augusta. Pani Cornelisa, nech sa páči. Chcela by som objasniť, pôvodný plán bolo hlasovať 15. septembra tak či tak. A teraz, keď bude lehota 29. august, tak vlastne nedôjde k žiadnemu faktickému odloženiu. Je dôležité, aby sme mali nové sloty pre iniciatívne správy, pretože je veľa dôležitých nápadov, myšlienok, ktoré nás tlačia a to by bolo teda dobré. A bolo by dobré mať ešte trošku viac e, možností zvážiť, čo urobíme. still Ja, ja ska... Dobre, pokúsim sa to teraz vysvetliť. Ja som tiež si bola neistá, ako je to s tou Leotou do 29. augusta, či bolo možné ešte hlasovať potom polovici septembra. Vysvetlenie teda je, že my sme navrli lehotu pôvodne 15. júla. Vychádzali sme z toho, že sme očakávali, že budeme mať veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov. V takomto prípade by sme vlastne potrebovali e, tento zostávajúci čas, na to by sa mohlo hlasovať v septembri, 15. septembra. Teraz máme možnosť zmeniť lehotu pre pozmeňujúce návrhy na 29. augusta s, tou, s tým, že je možné, že to bude veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov. Ak tá situácia nastane, tak budeme musieť presunúť eh, hlasovanie na zasadanie v októbri. Ale našou snahou je, aby sme to zvládli, ak by sa to podarilo, že by sme mali tú lehotu 29. augusta a hlasovanie mohlo byť 15. septembra. To znamená, že môžeme rozhodnúť o takomto harmonograme? Mrs. Thompson. Myslím, že je dobrá myšlienka to odložiť na 29. augusta. Mrs. Thompson, och jag ser nickande instäm. že aj pani spravodajkenia súhlasí, aj ostatní naši členovia, to znamená, že môžeme stanoviť lehotu na 29. augusta do 17. E, Ďakujem pekne za zaujímavú diskusiu, ako aj za konštruktívne riešenie ďalšieho postupu. Máme tu ešte jeden program, e, jeden bod na našom programe. Pokúsime sa to stihnúť a je to opätovne správa pani Záborskej a ide tu o stanovisko k prvýbor EMPL a ide tu o Európsku platformu proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Chcela by som iba pripomenúť, že táto európska platforma je jedna z vlajkových iniciatív, ktorú prezentovala komisia v rámci svojej stratégie do roku 2020. Slovo by som dala rovno našej spravodajky. Nech sa páči, pani Záborská, máte slovo. ďakujem veľmi pekne, pani predsednička tak ako hovoríte, eh, táto Európska platforma proti chudobe a vylúčeniu je, je len ďalší, ďalší z eh, dokumentov, ktorý prerokovávame aj v našom výbore. Ja bohužiaľ celkom na úvod musím konštatovať, že už len odvtedy, ako som v Európskom parlamente, Eh, ten 7. rok. Je to, je to x tá správa, x té stanovisko, kde hovoríme o chudobe, kde hovoríme o rôznych nástrojoch, eh, ktoré by sme využili na to, aby sme znížili chudobu v Európskej únii. Eh, pred nedávnom sme mali Európsky rok, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a bohužiaľ, ja to musím povedať na úvod, len to dokazuje, že, že nové nástroje a nové, nové dokumenty, ktoré príjmame, vlastne neposúvajú túto situáciu dopredu a nie sú, nie sú dostatočne účinné. E, ja som sa snažila v tom mojom stanovisku e, požiadať Úniu, aby aby vytvorila, aby zabezpečila určitý komplexný prehľad o chudobe a sociálnom vylúčení a dala, dala e, relevantné štatistické údaje, pretože tiež si myslím, že, že e, tie, tie údaje, ktoré sa dávajú, ktoré vychádzajú a tie defini- rôzne definície chudoby, vlastne neprispievajú k tomu, aby, aby e, sme sa posunuli dopredu. A žiadam, aby tieto údaje boli vypracované, vypracované podľa pohlavia, e, podľa toho, ako, ako chudoba zasahuje ženy a mužov. E, ďalej e, žiadam, aby sa, vypre, aby sa vymedzili presné zásady e, koša základných tovarov a služieb, pretože z tohoto treba vychádzať pri, pri hodnotení chudoby a nemôžem si pomôcť, ale tie posledné kritériá, ktoré boli dané, sa mi zdajú až príliš že veľko, na to, aby takto bola definovaná chudoba. Uh, Ďalej, čo ma trápi, je to, že, že vlastne sociálne a finančné postavenie rodičov alebo rodín býva často príčinou, prečo, tie, prečo deti bývajú umiestnené v rôznych sociálnych ústavoch, čo potom má veľmi nepriaznivý vplyv na Eh, na ich ďalší život a sú rôzne alternatívne metódy, ako pomôcť tým rodinám, aby eh, deti mohli zostať či už v tej úzkej eh, prirodzenej rodine alebo v širšej rodine dovtedy, kým sa nevyrieši, nevyriešia problémy s chudobou myslím, že, že chudoba sa dostala do situácie, kedy by, by to mala byť Eh, jedna z prioritných otázok aj pre predsedu Európskej komisie. A mal by mať určité oddelenie alebo určitého splnomocnenca, ktorý by eh, bližšie sledoval otázky chudoby a eh, Malo, malo, by tam malo by zaznieť aj stanovisko samého predsedu Európskej komisie na základe osobitných aspektov, ktoré sú, súvisia aj s E, s postavením žien a mužov. A tú poslednú časť, ktorú žiadam, je, aby agentúra pre základné práva e, e, pretože pred základné ľudské práva, pretože chudoba, extrémna chudoba je elementárne porušovanie ľudských práv aby sa zaoberala touto otázkou aj agentúra pre e, základné ľudské práva, ktorá je inštitútom e, Európskej komisie. Ďakujem pekne. Vám tak, Ďakujem pekne, pani Záborská. Ako prvá na rečníckom zozname pani Blinkevičiute. Nech sa páči. Ir iš tiesų dėkoju poniai Zaborskai už jos parengtą nuomonę. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pani Zaborskai za návrh správy. Úplne sa mi súhlasím, že môžeme vypracovať rôzne správy aj stanoviska, ale toto nezniží chudobu v rôznych krajinách Dôležitý faktor v tomto ohľade bola globálna finančná a ekonomická kríza. To však neznamená, že by sme mali skončiť s bojom proti chudobe tu v Európskom parlamente. Náš výbor je výbor eh, pre ľudské práva pre práva žien a e, musíme pamätať na to, že práve ženy najčastejšie e, spadnú do pasce chudoby a toto musíme zdôrazniť v správe a súhlasím, že potrebujeme veľmi presné údaje o objeme a rozsahu chudoby. Toto je základ pre dôležité politické rozhodnutia. Potrebujeme roz, vloženie týchto údajov podľa pohľave, ale aj podľa vekových skupín a hlavne údaje o starých ženách, pretože toto je dôležité a užitočné. Jedna vec, ktorá sa týka správy, potrebujeme veľmi špecifické návrhy, napríklad opatrenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporovali zamestnanie a vzdelanie medzi ženami. Úroveň platov žien. Toto sú veci, ktoré musíme zdôrazňovať v správe. Tiež by som vás chcela upozorniť na to, že väčšinou sú to rodiny s eh, jedným rodičom, ktoré spadnú do paste chudoby. A musíme nad tým premýšľať a musíme zdôrazňovať, ako členské štáty majú podporovať e, rodiny s e, jedným rodičom a zabraniť ich pádu do chudoby. Jedna vec sa týka smernice o minimálnom príjme ak nedospejeme k dohode o minimálnom príjme, tak nebudeme úspešní v boji s chudobou, takže musíme e, vyriešiť e, túto otázku smernice čo najskôr. Úplne podporujem e, vaše stanovisko, že komisia by mala mať útvar alebo pracovisko, ktorého hlavný Predmet by bol boj proti chudobe a vytvorenie takéto ďalšej inštitúcie nie je potrebné. Komisia má dosť kapacity v súčasnosti v tejto podobe a hlavne sa treba zameriavať na konkrétne opatrenia na miestnej úrovni, hlavne vo vidieckých oblastiach a musíme sa zameriavať na tieto oblasti aj na starých ľudí, aj postihnutých ľudí, rovnako mužov aj žien. A v tejto súvislosti chcem spomenúť správu o sociálnych službách a ich e, dostupnosti, pretože to je dôležité v boji s chudobou. Tiež podporujem vašu myšlienku o agentúre pre základné práva, No táto agentúra by mala pracovať e, spoločne s Ústavom pre rodovú rovnosť. A to nám pomôže e, postupovať na základe kompromisov a vďaka tomu určite dokážeme vypracovať dobré stanovisko. Uh, Ďakujem. a Ja vám tiež chcem poďakovať za stanovisko, ktoré podľa mňa je veľmi dobré a tiež súhlasím s tým e, oddelením štatistiky a rozstrojením podľa e, pohlavy, to je veľmi dôležité a tiež, čo hovorila kolegyňa o pomoci, že, o tom, že treba to vidieť aj podľa toho, ako je to u chudobnejších ľudí a tiež rozdelenie podľa pohľavy, lebo teraz práve vidno, e, že mladé ženy v Európe a dievčatá majú veľa detí. E, videli sme, videla som e, dokumentárny film o 24-ročnej matke, ktorá žije sama a má 5 detí. Ja som sa pýtala, aký je to jav, lebo nebolo to rovnaké pred 20 rokmi. A e, toto spôsobuje chodobu s týmito všetkými deťmi. V mladom veku tá žena nemá vzdelanie. Či sa či je to spôsobené nedostatkom e, sexuálnej výchovy na školách, ako sme to videli. v kedysi, to je otázka. No, možno to znie reakčne, ale e, to je tiež dôvod, že mladé ženy majú veľa detí a to je práve dôvodom, prečo vzniká chudoba. Myslím, že by sme nemali zabraňovať e, nutenému presídleniu detí, pretože mnohé e, deti majú prospekt z toho, keď ich e, zoberú nefunkčnej rodine. A dôležitá téma je v bode 6, kde hovoríte o ozajstvom prístupe chudobných ľudí k základným právam. Nepracujeme veľmi dobre a dostatočne na tejto otázke čo sa týka prístupu k základným právam, pretože chudobní ľudia v celej Európe nemôžu využívať práva, ktoré majú. Tak, Mrs. Thompson, Mrs. Parvanova. Ďakujem pekne, pani Parvanova, nech sa páči. Uh, thank you, Madam Zaborska, for the report. Uh... Ďakujem pani Zaborska, za túto správu a dúfam, že uh, táto um, bude mať lepší osud. Uh, keď som si ju pozrela, myslím, že nájdeme zhodu v tejto a cením si spôsob, e, akým riešite e, jednotlivé e, príčiny chudoby, hlavne keď hovoríte o prístupe k práce a o k sociálnemu zabezpečeniu a základným službám, ale hlavne otázky zdravia sú dôležité. A keď hovoríme o osobitných skupinách, ako sú ľudia s postihnutými chronickými chorobami, aj vzdelanie eh, môže byť veľmi dôležitá prekážka a môže to byť aj významný príspevok k riešeniu. No môžeme riešiť túto problematiku z dvoch eh, hľadisk. Jedna je prevencia, aby ľudia sa nestali chudobnými a druhá vec je potom, aby prelomili eh, ten začarovný kruh, aby neboli ešte chudobnejší a druhá téma je, ako ľudí z toho začarovaného kruhu dostať. A čo ste spomínali o tých rodinách, má dôležitý dopad, ale asi keď budeme vychádzať z príkladu predchádzajúcej správy, nemôžeme sa vyhnúť tomu, aby sme e, kladli takýto dôraz na rodiny, e, pretože, ako ste správne povedali, sú rôzne rodiny, sú konzervatívnejšie a tradičné rodiny, aj e, sú nové druhy rodín, kde je len jeden rodič, aj ak to vôbec je rodina, pretože tam je len jeden človek. A aj e, takéto rodiny sú vystavené extrémnej chudobe, ale e, sú to aj celé spoločnosti a celý ekonomický vývoj, ktorý k tomu prispieva. A asi je ťažké toto analyzovať a porovnávať ťažko porovnávať váhu každého z týchto faktorov. No, môžem povedať, ako ste aj vy spomenuli, že vhodná riadna analýza je absolútne kľúčová, preto z hľadiska ekonomického rozvoja a dopadu a z hľadiska dopadu sociálneho rozvoja na rodiny toto možno pravdepodobne ľahko prejde, no vo všeobecnosti neodporúčam aby sme sa zameriavali len na rodinu ako zdroj chudoby alebo zdroj e, zabranenia chudoby, ale pozrieť sa treba na hĺbšie socioekonomické faktory, no myslím obecne, že táto správa bude úspešná. E, Ďakujem pekne, pani Parvanova. Ešte predtým, ako dám slovo pani Záborskej, by som si dovolila predniesť pár komentárov. Ja som samozrejme veľmi pozorne sledovala diskusiu. Najprv by som sa chcela poďakovať pani Záborskej a už z komentárov ostatných kolegí vyplýva, že toto bude určite dobré stanovisko, na ktorom sa iste zhodneme. Ja zdieľam aj váš názor, že často diskutujeme o chudobe, ale je veľmi zložité dosiahnuť nejakú konkrétnu zmenu. Keď som si vypočula diskusiu, tak zároveň si musíme uvedomiť, že hovorím o tejto téme, ale zároveň e, máme čoraz viac chudoby aj v niektorých e, členských štátoch, ale zároveň sú tu isté skupiny naši členských štátov opätovne, ktoré sú čoraz bohatšie. Toto je veľmi dôležité, keď diskutujeme o chudobe. Musíme tu vidieť ten vývoj, že tu vznikajú čoraz väčšie rozdiely. Takisto, čo sa týka prístupu k sociálnym službám, vieme, aké dôležité sú sociálne služby, isté pre tie znevýhodnené skupiny, pre postihnutých, pre chorých, pre starších občanov. A preto je dôležité, aby sme diskutovali o tom, akým spôsobom máme zabezpečiť financovanie týchto služieb, ako zabezpečiť, aby boli prístupné pre tých, ktorí ich najviac potrebujú. Zároveň by som chcela povedať, že v štáte, z ktorého pochádzam, teda vo Švédsku, prebieha aktuálne diskusia o tom, že rastú prípady eh, chudoby detí. Áno, týka sa to aj Švédska. A v diskusii vystala otázka, či skutočne môžeme hovoriť v takom sociálnom štáte, akým je Švédsko, o chudobe, keď vieme, akej situácie žijú deti v krajinách, kde je vojna. To bol ako istý príklad. Táto diskusia prebieha a myslím si, že musíme si uvedomiť, že aj keď máme štáty v Európskej únii, kde je silný sociálny systém, sú prípady detskej chudoby a že deti žijú vo veľmi rozdielných pomeroch. Tie deti nemajú možnosť na to, aby viedli život tak, ako si zaslúžia. A ja som pevne presvedčená, všetci si želáme, aby tie deti mali dobré podmienky. Preto ďakujem pani Záborskej za toto stanovisko ja som pevne presvedčená, že spoločne sa nám podarí získať väčšinu preto, aby táto správa bola skutočne dobrá. Zdá sa mi, že komisia tu nie je zastúpená, preto by som dala slovo pani Záborskej, poprosím ju o záverečný komentár k tým komentárom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani, predsednička. E, ďakujem za všetky poznámky, pripomienky. Určite, určite e, tie e, aspekty, z ktorých by sme pozerali na chudobu a extrémnu chudobu, by bolo oveľa, oveľa viacej. Ja ďakujem za tie poznámky alebo za tie pripomienky o starých ženách, o nerovnakom odmeňovaní, o neúplných rodinách, mnohodetných rodinách, pretože toto sú všetko e, tie rizikové skupiny. Ale keď som žiadala, žiadala tu, tie, o tie štatistické údaje, e, Eh, je veľmi ťažko, je veľmi ťažko do tej štatistiky zahrnúť všetky tieto, všetky tieto aspekty a možno, možno keby sme žiadali od Európskej komisie toho príliš veľa, tak nakoniec tú štatistiku neurobí. Takže ak sa to rozdelí medzi, medzi eh, mužov a ženy, eh, aspoň z toho rodového hľadiska, z, tak už to, bude, už to bude veľký úspech. Ja som vždycky vždycky hlasovala, keď sme v našom výbore hlasovali, vždy som hlasovala za minimálny príjem. Ja som presvedčená o tom, že minimálny príjem by mal byť stanovený, ale možno nie ako smyk, ale ako životné minimum ktoré, pod ktorý by nemal e, proste prekročiť, alebo pod, pod ktorým by nemal byť ten príjem e, každého jedného obyvateľa. E, teraz hovoríme o Európskej únii. Ale je to veľmi ťažké. Ja si myslím, že konsenzus v Európskom parlamente nenájdeme. Nenájdeme na to, aby sa životné minimum, výška životného minima odhlasovala. Ale čo môžeme jednoznačne definovať? je to, že ak sa obyvatelia Európskej únie alebo ak sa občan Európskej únie vyskytne v situácii, že nemá bývanie, nemá možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre seba a pre svoju rodinu, nemá, e, nemá prístup ku vzdelaniu, pretože nedostatočné vzdelanie plodí chudobné deti e, neskôr, a nemá prístup k spravodlivosti, čiže nemá prístup k justícii, tak vtedy sa nachádza v situácii, kde sú porušované ľudské práva. To by mali byť kritéria bývanie, vzdelanie, zdravotná starostlivosť a prístup k spravodlivosti, eh, zdravotná starostlivosť a prístup k spravodlivosti by mali byť tie štyri kritéria, na základe ktorých sa bude hodnotiť, či je niekto v extrémnej chudobe alebo nie je niekto v extrémnej chudobe. A nie podľa toho, akú má, akú má výšku eh, toho, toho životná, či splňa alebo nesplňa životné minimum, lebo je to veľmi ťažko, je to veľmi ťažko eh, už eh, v niektorých krajinách zo životného minima E, si nedokážu e, občania zabezpečiť tieto štyri základné atribúty, e, ktoré splňajú kritérium dôstojného života človeka. Čiže ďakujem pekne za pripomienky aj za pozmeňovacie návrhy a, a ja verím, že, že to finálny text tohoto stanoviska bude akceptovaný aj gestorským výborom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská. To bol vlastne posledný bod nášho dnešného programu. Máme tu lehotu pre pozmeňujúce návrhy a je to 15. júl do 12. Je to málo času, ale by sme vlastne o tom informovali už dopredu. Hlasovať sa bude v auguste a na výbore pre zamestnanosť sa bude hlasovať 8. septembra. Chcela by som túto príležitosť využiť, chcela by som sa poďakovať vám všetkým za dnešné zasadanie. Zajtra sa stretneme ráno o 9. A keď skončíme zajtra s našou schôdzou, budeme si môcť popriať e, príjemné let, letnú prestávku, ale ešte nás čaká poldenná schôdza. Pani Záborská odchádza už dnes, preto pani Záborská vám prajem E, príjemnú dovolenku, oddychnite si. Chcela by som sa poďakovať aj našim tlmočníkom za ich dnešnú prácu a chcela by som ich poprosiť za to, že e, dnes došlo aj k určitým miernym technickým problémom, sa použila slúchadla, respektíve som ich blízko e, mikrofónu, keď som hovorila do slúchadla, keď som hovorila mikrofónu, no ale poučila som sa a ďakujem pekne.